Kolegovia, rada by som začala naše stretnutie. Ak by ste boli takí láskaví, dámy, prosím, <laughs> sadnite si a nerozprávajte. Začneme informáciami o rozhodnutiach koordinátorov zo včerajška. Pokiaľ ide o prideľovanie správ a stanovisk, koordinátori sa rozhodli, že navrhnú nasledovné. Pokiaľ ide o Európsky semester ekonomickej a politickej koordinácie, to je pre skupinu ALDE, strategická správa o programe pre nové zručnosti a zamestnania, to si vzali socialisti a demokrati, e, zdrojovo dobre hospodariaca Európa, socialisti tiež, výzvy spojené spoločnou strategickou kým rámcom pre inovácie, to je pridelené EPP. Pokiaľ ide o externé štúdie, ex, e, koordinátori sa dohodli na dvoch externých štúdiách. Jednu navrhla skupina ALDE a je to, je to štúdia o bariérach pre uchádzačov a ďalšia štúdia infraštruktúry pre obnoviteľné energie. Takisto prvý, prvá výmena názorov k iniciatívnej správe. Budeme uh, hlasovať v apríli. Koordina, uh, eh, rozpráva vlastne začala už o budúcich eh, správach z vlastnej iniciatívy. Ďalej to bolo potvrdenie predošlej jeho dohody, že zelení by mali možnosť navrhnúť témy na najbližšie sloty pre správy. Ďalej reflexie a diskusie o návrhoch, ktoré predložili zelení o príspevkoch, príspevku e, regionálnej politiky pre európsku stratégiu pre Stredomorie. Takisto sme sa dohodli, že koordinátori e, od, o, o, odošľú na sekretariat i ďalšie témy, nám ďalšie správy z vlastnej iniciatívy a takisto výmena k otvoreným dňom a ďalej formát eh, hlavnej, eh, hlavného stretnutia špecificky potom eh, výbor REGI, pokiaľ ide o tento rok pre otvorené dni, takisto ako koordinátori sme sa dohodli že dáme uh, povolenie pokračovať rokovanie. Uh, Pokiaľ ide o, o spoluprácu s parlamentom. Prosím vás, kolegovia, ak musíte sa rozprávať, môžete prosím sa rozprávať vonku. Nie ste členmi tohto výboru. Pani v Ružovom. A týmto by som chcela uzavrieť tento prvý bod informácií. A rada by som teraz prešla k prvému bodu programu. Pamätáte si, že sme si vymenili bod 10 a 11 na žiadosť e, pani Balcániovej, ktorá príde až neskôr. A preto by som začala posudzovaním návrhu stanoviska, ktoré pripravujem ja sama a ktoré súvisí s revíziou európskeho systému národných a regionálnych účtov v Európskej únii. Ide o e, roky 2010 e, a 2011, kde budeme mať e, účtovný systém ISA 95. A tu by som vás chcela informovať, že situácia sa zmenila ekonomické prostredie, v ktorom fungujeme a v ktorom treba lepšie e, chápať. Potrebujeme prispôsobiť systémy účtov V skutočnosti sa to vzťahuje na viaceré aspekty. Tento návrh e, navrhuje metodológiu k spoločným štandardom, takisto k pravidlám účtov. A pre nás výzvou bolo zaviesť a požadovať e, ďalší postup k regionálnym účtom a to vlastne navrhujeme k tomu navrhujeme pozmenujúci návrh, ktorý kde chceme nové poskytovanie dát kde by teda boli aj informácie k verejným výdavkom na regionálnej úrovni. Takže to v podstate technickej povahy, ale veľkého významu, pretože by to znamenalo ďalší pokrok v tejto oblasti. Máme tu situáciu, kde členské krajiny v podstate odmietajú vstúpiť do poskytovania údajov, pretože hovorí, ja, že je to množstvo zdrojov, ktoré nemajú k dispozícii dnes. A našou úlohou bude nie len prijať to v tomto výbore, ale tiež vnímať, že gestorský výbor z parlamentnej strany, aby to tiež e, oni rešpektovali a všetci z vás, kto sa budete zúčastňovať ďalších diskusiách, aby sme mali na pamäti význam toho, o čom tu budeme rozhodovať v regii. Neviem, či tieňoví spravodajci sú prítomní. Nech sa páči, máte slovo. Beriem si slovo len na veľmi krátko. Je to celkom technická otázka, ako ste na úvod povedali Pozriem sa na európsky systém účtov ISA celkom správne. Je veľmi dôležitý nástroj a pre mňa bola otázka, ako môžeme to do budúcnosti zlepšiť. A e, predkladám tu e, návrhy. Jeden z nich, ktorý by som vyzdvihol, je odporúčanie, že momentálne zbierané dáta neobsahujú verejné e, výdavky. Tento nástroj, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý, pretože verejné výdavky sú dôležitou súčasťou mnohých regionálnych ekonomík vrátane Walesu, z ktorého som ja veľká časť HDP e, je z výdavkov verejného sektora a v mnohých regiónoch máme škrty vo verejných výdavkoch a je dôležité, aby sme v budúcnosti mali možnosť merať verejné výdavky v regióne. A to je tá oblasť, kde ISA by sa dala zlepšiť. A to je teda poznámka z mojej strany. Dôležitá téma každopádne verejné výdavky treba merať. Ak sa dajú zbierať údaje, tak toto by pre systém znamenalo len zlepšenie. Ďakujem. François Alfonzi, neviem, či aj vy by ste chceli povedať niečo k veci. Chceli by ste sa ujať tiež slova? J'étais à la recherche de mes notes, voilà. <laughs> Je m'excuse. Vraiment, non. Pour dire... Ospravedlňujem sa. Chcel som len povedať, že táto správa nám vyhovuje. Sú tu niektoré veľmi odborné aspekty. Uvidíme prípadne nejaké pozmienice návrhy. To, čo však navrhujete, to naša skupina podporuje. Ďakujem. Ďakujeme a nemáme ďalších rečníkov, ktorí by žiadali o slovo a rada by som komentovala verejné zadlženie na regionálnej úrovni, pretože tí z vás, ktorí sa zaoberáte touto rozpravou, tak viete, že v mnohých členských krajinách pozornosť sa venuje skutočnosti, že narastá verejné zadlženie na lokálnych, na miestnej a regionálnej úrovni a niekedy sa to vníma e, negatívne, že je to dôkazom nezodpovedného správania, pričom v skutočnosti je opak pravdou, pretože decentralizácia štátov za posledné roky v Európe znamená, že ste si určite všimli, že je tu veľký nárast kompetencií, pokiaľ ide o verejné investície na lokálnej a regionálnej úrovni. A to znamená samozrejme, že tieto investície sa implementujú. 65 verejných e, investícií v Európe sa implementujú na lokálnej a miestnej úrovni prirodzeným spôsobom to, čo bolo na národnej úrovni, je teraz nižšie na miestnej a regionálnej úrovni a teda deficity verejných investícií vznikajú dole. E, to podľa mňa e, nemáme e, dôvod akceptovať toto vysvetlenie, túto interpretáciu, ktorá je vlastne len negatívnym aspektom narastajúcej úlohy lokálnych a regionálnych E, úrovni riadenia. Ak teda nemáte k tomuto bodu žiadne ďalšie poznámky, tak by som navrhla, že lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov je 24. marec e, na poludne, štvrtok e, teda na poludne a týmto by som bod číslo 11 našeho programu chcela uzavrieť. A prešli by sme k Láslovi Surianovi jeho stanovisko parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012. Pani Balcani dúfam, že medzičasom príde a že <coughs> sa môžeme pozrieť na jej prí, príspevok. Myslím si, že môžeme teraz začať, Láslo, vašou prezentáciou. Köszönöm, elnök asszony. E, valójában elég e, furcsa a helyzet. Ďakujem, pani predsedajúca. Situácia je veľmi zvláštna, pretože skutočná e, vec tohoto bodu je vlastne konzultácia so spravodajcom a nie je tu prítomná a takto sa to ťažko realizuje. A z tohoto dôvodu by snáď bolo vhodné pre, prebrať niektoré body e, už vopred. Spravodajkyňa má pred sebou veľmi ťažkú úlohu, možno oveľa ťažšiu ako by jej predchodcovia. Dôvod je ten, že existujú veľké rozdiely medzi radou a parlamentom v názoroch. V rade čoraz viac spravodajcov, alebo čoraz viac e, štátov e, silne zastávajú svoj, svoje stanovisko. A kým budeme poznať čísla, ktoré komisia nám predloží, ide o čísla na rozpočtový plán pre budúci rok, tak možno povedať, že určité členské krajiny už vopred oznamujú, že nemôžu dosiahnuť a ich nechcú dosiahnuť určitú úroveň a to reglementuje určité práva komisie. A samotné rokovania potom nedávajú zmysel. Je to situácia, kde e, tak trochu máme ťažkosti. Tá nám ukazuje totiž, že, že je veľmi ťažké e, to vypracovať dobrý rozpočtový plán. My vo výbore REGI samozrejme máme určité záujmy, ale tieto záujmy, pričom chápem určité špecifické záujmy, to sú záujmy, ktoré musia sprevádzať a presadiť sa aj proti záujmom iných výborov, ale ovplyvňujú aj väčšinu života občanov. Kohézna politika, jej výhody, to všetko sú dôležité body, ktoré sa týkajú občanov. Čoraz viac vnímame to, že nielen kohezná politika je veľmi dôležitá, ale aj regionálny rozvoj musí mať ťažisko a tento proces musí byť rozšírený na všetky regióny v EÚ. Za týchto podmienok samozrejme musíme byť osobitne opatrní, Musíme dbať na to, aby v rámci rozpočtu kohezná politika mohla, byť, mohla ďalej napredovať, aby nepadla za obeď e, v tej klíme úspor. A z tohoto dôvodu musíme tento bod osobitne zdôrazňovať. je to môj názor, ale myslím si, že aj celý výbor je presvedčený, že kohezná politika a jej výdavky, že tieto osobitne podporujú vyriešenie krízy e, k tomu, aby sa kríza vyriešila a nejde tu teda o to, aby sa prostriedky občanov vydávali na nedobré účely. Máme tu však aj ďalšie body, ktoré treba zdôrazňovať. Netýkajú sa osobitne sp- e, spravodajkyne rozpočtu. Ide skôr o otázku implementácie. Nachádzame sa vo veľmi zložitej situácii, keď pokiaľ ide o rokovania s radou. Od roka k roku rada tvrdí, že sme za rozpočtový plán, ale absorpčná kapacita nedosahuje túto úroveň, absorpčná kapacita občanov a my tu investujeme miliardy, ktoré zostali z koheznej politiky do iných cieľov. A tento rozpor predsa musíme vyriešiť. Bolo by ma tešilo, keby keby sme neakceptovali taký užšie zošnurovaný rozpočet, ale keby absorpčná kapacita dostala určitú podporu a keby sa, sme sa postarali o to, že sa zväčší, <coughs> aby sme sa mohli e, zastať o to, aby v jednotlivých čl e, členských krajinách ciele boli dosiahnuté. A preto si myslím, že v roku 2012 budeme mať dobré možnosti čoraz viac programov sa e, implementuje, takisto v členských krajinách existuje čoraz vyššia potreba prostriedkov a my sa musíme um, postarať o to, aby členské krajiny boli motivované k efektívnejšej a zacielenejšej forme investovania. Toto, myslím si, každý by mal e, robiť v svojej členskej krajine. Možno, možno by sme mohli premyšľať aj o tom, že v určitej forme určitého vyhlásenia toto bolo realizované popri financovaní, toto je veľmi dôležitý bod. Minulý rok sme boli v situácii, kedy <coughs> návrh rozpočtu komisie mohol byť nami podporený a bolo našou úlohou túto, tento návrh obhajovať voči rade. Toto sa nám výborne podarilo. A keď prvá verzia tohoto plánu bude hotová, tak by som chcem pri vysvetlení komisie e, prezentovať určitý prehľad tých sekcií, ktoré sa nám podarilo minulý rok presadiť, pretože na základe týchto poučení môžeme budovať aj stratégiu tohoto roku. Dnes sa domnievam, že zo strany spravodajkyne je prítomná alebo je badateľná dobrá vôľa a asi viete, že rozpočtový výbor v konečnom dôsledku akceptoval určitú líniu, ktorá, keď si pozrieme tento text, ukazuje, že tu nie je priamy vzťah eh, k regionálnej politike. Nie sú to odkazy na regionálnu politiku a to nám ukazuje, že rozpočtový výbor alebo spravodajkyňa zabudli eh, odkazovať sa na regionálnu politiku. Keď totiž ide o práva spravodajkyne, tak možno povedať, že naozaj v tomto štádiu e, sa zaoberáme všeobecnými bodmi a určité pozmenujúce návrhy som predložil, ale akceptoval som aj filozofiu spravodajcu. Ide tu o to, že tieto všeobecné otázky, ktoré súvisia so špecifickými budmi, budú až v druhej fáze po konzultácii s rôznymi výbormi, e, teda bude daná na diskusiu. A môj názor je ten, bude to dôležitá udalosť, keď budeme môcť si vypočuť spravodajkyňu a keď ona si vypočuje naše predstavy. Myslím si, že v tejto skorej fáze v marci Musíme zdôrazňovať, že že nám ide o regionálnu politiku, ktorá musí e, byť efektívne presadená v rozpočtovom pláne. Čo to znamená vo forme čísel? O tom môžeme hovoriť, keď si vypočujeme slova pána Levandovského k danej téme. Mám dojem, že rada je viac zdržanlivá a, a počúvame skôr posolstva zabrzdenia, ale určité tú zdržanlivosť sme videli aj na strane komisia. Vzhľadom na známe údaje ide tu len o kapitolu 5. Tu je nominálny nárast 1%. To vníma komisia ako predstaviteľné keď si zvážime infláciu, tak ide vlastne o pokles v reálnych číslach. A tento pokles sa nebude týkať regionálnej politiky, pretože kapitola 5 je kapitola, ktorá sa týka administratívnych výdavkov. Ale vidíme, že angažovanosť, alebo teda úsilie popri úsporách v rámci rozpočtu EÚ chce viesť k úsporám. No a keď to naše platy, administratívne výdaje a tak ďalej, tak myslím, že to nepatrí do právomoci nášho výboru, ale je to taká zdržanlivá snaha pretože sme s členskými štátmi na jednej lodi a všetko treba zohľadniť. Ja som však o tomto bodu, bode veľmi presvedčený a tešil by som sa, ak by výbor podporil, že politika, ktorá klesne pod nejakú úroveň, e, znamená plitvanie. Ak sa nepohybujeme v náležitom rámci, tak to neprinesie ani náležité výsledky. Takže ak šetríme, treba niečo aj ušetriť. Možno s nižšou úrovňou by sme vytvárali viac problémov, ako si želáme. Vážená pani predsednička, mňa veľmi teší, že spravodajkyňa výboru pre rozpočet už prišla. No a myslím, že teraz je na čase, aby som ukončil svoj prejav a po jej privítaní môžeme vypočuť jej príspevok. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Láslo. Ja by som len chcela to potvrdiť. Ja si myslím, že dnes Redi musí rozhodnúť o tom, či poskytneme to, čo sme zatiaľ neurobili, stanovisko k návrhu uzneseniu k trialógu, o mandáte v trialógu pre rozpočet vy ste to nepovedali, ale zámer je taký, aby sme ten, toto stanovisko vypracovali. E, chcel by som toto potvrdenie. Áno, áno, pani predsednička. Rád by som dodal, že ja som k dispozícii, ja som výboru k dispozícii, takže výbor musí rozhodnúť, či potrebujeme formálne stanovisko odhlasované vo výbore alebo nie. Prečo áno, prečo nie? Prečo nie? Tam je jeden silný argument, a totiž, že doteraz to nebolo zvykom. No a prečo áno? Na vyslanie silného signálu spravodajky niečo e, môže využívať počas trialógu a že toto je stanovisko výboru regie. Takže, ak si to želáte, tak e, videl som harmonogram, že ja musím predložiť do 12. apríla dokument výboru, no a neskôr budete v pozícii predkladajú pozmeňujúce návrhy a hlasovať o tom. Myslím, že to je veľmi jasný signál. Takže prosím, pani predsednička, vy viete, že ide, ale pre ostatných nie je to všeobecné stanovisko regi a výboru pre rozpočet, ale je to osobitný osobitný dokument eh, pri prípravách trialogu. Je zvykom tohto výboru každý rok vypracovať stanovisko k rozpočtu. Otázka teraz nie, či sme ochotní prijať nejaký predbežný dokument, ktorý informuje spravodajkyňu o trialógu, ktorý sa uskutoční podľa môjho názoru v máji. A ďalší potom na jeseň Možno, že mám dojem, že kvôli týmto problémom, o ktorých som hovoril, že možno by bolo rozumné hlasovať o tom takomto dokumente, ale je to na uváženie tohto výboru. Ja ako autor, tak eh, to veľmi rád urobím. Dobre, ďakujem pekne za toto objasnenie. Snaď by som teraz iba dodala, že sú aj iné výbory, ktoré predkladajú tieto stanoviská. A podľa nášho, našich znalostí to je LIBE, ITRE, I, INTA, ENVY, Výbor pre rozpočtovú kontrolu, DV a AGRI. Takže to je o jeden argument naviac k tým vašim argumentom, prečo áno. No, pani Balcany už je tu, takže radi by sme si teraz vypočuli váš názor k tomu, No, čo myslíte, že je pre nás dôležité? Ďakujem pekne. Buongiorno tutti. Prajem všetkým dobrý deň. Ďakujem za toto stretnutie. Dôvod, prečo som tu dnes a prečo očakávam, že rozpočet bude dôležitým argumentom a súvisí s tým, že je potrebné a že rozpočet musí fungovať. A už minulý rok sme mali tú skúsenosť, že so vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy e, sa ako keby e, zjednodušilo to rozpočtové, ten rozpočtový postup e, so zmierovaním a tak ďalej, ale v skutočnosti je to o dosť zložitejšie. Minulý rok sme predovšetkým mohli skonštatovať, aké bolo ťažké eh, dosiahnuť inštitucionálnu paritu medzi rozpočtovými orgánmi a to by malo byť našim cieľom, hlavne vzhľadom na vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy. Tak podľa mňa sa eh, podľa mňa je dobre hneď od začiatku rozpočtového postupu, ktorý je dlhý a ktorý bude trvať celý rok, teda je to naozaj veľmi dlhý postup, týka sa to všetkých aktivít v roku, tak e, myslela som si, že je dobre hneď od začiatku implikovať e, všetky výbory alebo tie podstatné výbory do tých najcitlivejších etáp zadefinovanie rozpočtových priorít. Na rok 2012 som sa rozhodla ich zarámcovať do stratégie 2020. Je to veľká stratégia ktorú si parlament prevzal prostredníctvom prijatia veľkého dokumentu, ktorý hovorí presne, na ktoré body sa chceme sústrediť. Týka sa to viacerých cieľov, hlavne takéhoto obdobia, ktoré zažívame, teda obdobie po kríze, ale bude veľmi e, ťažké zrealizovať toto všetko do budúcich rokov. A preto sa mi zdalo dobre, aby sme zadefinovali tieto rozpočtové priority v rámci tej stratégie a aby sme túto veľkú prácu si medzi sebou podelili jednak aj medzi rozpočtom, e, výborom pre rozpočet a aj medzi špecializovanými výbormi, pretože tieto výbory majú špecializáciu a vedia presnejšie, ktoré sú tie ciele a akým spôsobom ich dosiahnuť na splnenie stratégie 2020. V prípade vášho výboru, tak váš e, výbor je teda zainteresovaný v mnohých cieľoch, či už je kvantitatívne veci, kohézne, štrukturálne fondy a tak ďalej. To všetko sú významné časti rozpočtu, ale navyše vo vašich kompetenciách sú aj politiky, ktoré sa týkajú identity EÚ ako takej. Samozrejme sú tam citlivé body a ťažkosti, pokiaľ ide o platby. Minulý rok, koncom roka sme museli schváliť navýšenie platieb, aby sme pokryli určité potreby, pretože programy po určitej fáze spomalenia tento rok a v budúcich rokoch dosiahnu ich bežnú rýchlosť. A otázka, ktorú by sme mali rozobrať viacej aj vo vašom výbore, to je vlastne to silné prepojenie medzi rozpočtom e, spoločenstva a e, rozpočtovými možnosťami a v členských štátoch. Zároveň tu máme prvý pokus skutočne konkretizovať rozpočtovo hospodárske riadenie. A preto som sa na to sústredila a chcela som urobiť takéto ekonomické programovanie v rámci rozpočtu a v tomto výbore ja si myslím, že je možné jasnejšie a konkrétnejšie zadefinovať, ako sa realizujú synergie medzi európskym rozpočtom a rozpočtami národných štátov. Nielen preto, že sme už zmenili nariadenie, ktoré e, vyzýva k viacej komplementárnosti a doplnkovosti, pretože medzinárodným programovaním, európskym programovaním dochádza niekedy k takým skozom a preto potrebujeme niečo konkrétnejšie, merateľnejšie, A to je aj dôvod, prečo otázka rozpočtu, ak sa jej venujú jednotlivé špecializové výbory, tak môže e, to nadniesť nové témy, to určite diskusiu rozšíri a zároveň to umožní nájsť nové riešenia, nové cesty a to je podstatné. Ak naozaj chceme zhmotniť tú pridanú hodnotu. A o čo vás teda žiadam, aby ste už odteraz začali uvažovať, premyšľať o rozpočte, aby ste viedli rozsiahlu diskusiu vo všetkých výboroch, treba začať i hneď, aby sme pochopili, aké sú priority vášho výboru, nielen na to, aby sme vplývali na okamžité politické rozhodnutie, ale aby sme mali aj jasne vytýčenú cestu, pretože potom bude potrebné rozhodnúť o pilotných akciách, prípravných akciách a tak ďalej, zadefinovať stanovisko parlamentu k jednotlivým pozmenujúcim návrhom v číslach. Ďakujem pekne, pani Balcány. Teraz by som rada otvorila diskusiu. Derek Von je tieňový spravodajca socialistov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Tiež by som chcel poďakovať spravodajkyni pre rozpočet za to, že venovala, alebo venuje čas tomuto výboru a ostatným výborom, aby si vypočula stanovisko poslancov k ich záujmom a rovnako ďakujem nášmu spravodajcovi za e, jeho príspevok na začiatku. Len pár stručných bodov. Poprvé, asi nebudete prekvapení, ale myslím, že kohezná politika je najdôležitejšia súčasť rozpočtu na, 2000, na rok 2012. No a všetky diskusie tohto parlamentu, myslím, že štruktúrálne fondy, ktoré idú do regiónov, e, sú najdôležitejšou súčasťou no a popularizujú EÚ. No a rovnako to vplýva na zmeny v mnohých regiónoch krajiny jednotlivé škrtajú verejné výdavky a preto kohezná politika a štruktúralné fondy získavajú ešte väčší význam pre ľudí, ktorí žijú vo vzdialených regiónoch, v oblasti. oblastiach. Samozrejme, ako povedala spravodajkyňa, štrukturálne fondy sa pomaly rozbehli, ale už získavame primeranú rýchlosť vo, vo VOS. E teraz 80% zo štrukturálnych fondov sa teraz už viaže na Čiže 80% je e, v záväzkoch, čo je vynikajúce, vynikajúce číslo. No a potrebujeme zvýšené číslo v rozpočte na rok 2012 pre koheznú politiku. Myslím, že minulý rok to číslo bolo približne 14 čo je vítaný nárast. je to veľmi veľa, ale v roku 2012 budeme možno poz- pož- potrebovať ešte vyššie číslo. A ďalej myslím, že E, samozrejme potrebujeme viacej ešte v rámci 1B a, a rovnako 1A. Takže ak 1A a 1B e, budú raz spolu, tak e, musíme zabezpečiť ich náležité financovanie. No, samozrejme, treba povedať tiež, že peniaze, ktoré sú alokované, musia byť investované a vynaložené rozumne. A výbor pre rozpočet a výbor pre rozpočtovú kontrolu na to dohľadnú. No a v mnohých členských štátoch treba zvýšiť financovanie projektov, no a o tom pravidelne diskutujeme na pôde tohto výboru. No a čo sa týka otázky spravodajkyne, či by sme mali eh, vypracovávať eh, stanovisko alebo správu pre rokovanie do trialógu, tak myslím, že by sme mali vypracovať našu vlastnú správu, tak ako ste povedali vy, pani predsednička, aj ostatné výbory to robia, tak je to dôležité z tohto dôvodu A keď hovoríme, a už som to povedal, tak e, je to približne 40% výdavkov EU. A ak to je také dôležité, tak je len dobre, že to predložíme tak, aby výbor pre e, rozpočet a trialog, keď začne rokovanie, si budú uvedomovať e, význam politiky regionálneho rozvoja pre občanov celej EÚ. Takže ja Ďakujem, že sme vypracovali tento dokument. Dobre, ďakujem pekne. Erika Manner, chcete niečo povedať? Nie? Nie, nie, nie, je to povinné. Ale chcete, dobre. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Len veľmi stručne niekoľko komentárov. Poprvé by som chcela poďakovať spravodajkyni za to, že ste tu. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavé slova. Ja by som chcela nadviazať na slova kolega Šuriana kohezná politika je mimoriadne dôležitá. Je to najdôležitejšia súčasť rozpočtu no a preto je tiež eh, mimoriadne dôležité eh, zabezpečiť eh, jasné financovanie. Ako už bolo povedané, kohezná politika je súčasťou politiky, ktoré, ktorú výrazne vnímajú občania. No a ovplyvňuje to teda EÚ a preto je dôležité, aby kohezná politika sme, bola výrazný nástrojom boja proti kríze. No a potreba, je potrebné, aby sme pokračovali v nej roku 2012 a treba treba navyšovať prostriedky a rozumne ich využívať. No a samozrejme, čo sa týka projektov, tak Musím byť veľmi vedomý. No a čo sa týka stanoviska, tak myslím, že je veľmi dôležité, že budeme mať stanovisko aj preto, aby sme mali niečo do trialógu. Ďakujem pekne. Niekoľko slov. Naša skupina je za to, aby komisia, aby výbor sa teda zaimplikovala. Bolo by paradoxné, keby REGI nebolo prítomné pri príprave rokovaní a aj preto, že tento postup rokovania o rozpočte, kde parlament je posilnený Lisabonom, tak to odôvodňuje aj to, že budeme prítomní pri príprave rozpočtu a stanoviska v trialógu a my samozrejme podporujeme aj realizáciu toho stanoviska. Ďakujem pekne, pán Godmanis. No, ja si úplne myslím, že potrebujeme obhajovať stanovisko. Pozrite sa na rozpočet. Nárast 5 miliard je v kohezné politike, je to 15 Nič iné nenarástlo. SPP 0% nárast a my musíme obhajovať ešte tempo v roku 2010 nárast, um, reálny nárast bol 10%, teraz sme povedali 15% a v roku 2012 budeme musieť udržať tých 15% alebo dokonca viacej. Jednoduché, jednoduché dôvody. Pozrite sa na včerajšiu správu no a je tam sociálny fond veľký, veľký pokles. Takže na to kohezná politika musí zlepšiť rýchlosť alokovania prostriedkov. Pretože vo výbore pre ŠUR a rozpočtovom sme hovorili, absorpčná schopnosť je eh, nízka, nemôžeme alokovať eh, finančné prostriedky z tohto dôvodu. Ja si myslím, že my musíme vypracovať ten dokument, ako hovoril Láslo, prečo z jednoduchého dôvodu. My musíme si uvedomiť, že kohezná politika eh, plus polnohospodárstvo je jediná, kde máme tri úlohy, 3 teda L3 e, úrovne, e, lokovanie management e, a výkazníctvo. Žiadne iné pro- projekty to nemajú. No a preto to je také dôležité. Druhá vec, čo musím povedať, je, že skutočne je čas stretnúť sa s komisiou alebo s výborom, ktorú vedie Surian, to je poradný výbor ako sa pristupuje prostriedkom? No problém je, ak máme dátum v marci, tak e, po Vianociach sa nič neabsorbuje. Klesne to na nulu. No a z tohto dôvodu e, som presvedčený, že nemôžeme umožniť dovoliť tento rok si zaspať na začiatku roka, pretože inak nás budú obviňovať, že neabsorbujeme prostriedky. Naša úloha je veľmi dôležitá. Ak nebudeme obhajovať, poviem jeden príklad. Na eh, zasadnutí rozpočtového výboru minulý týždeň záplavy v Polsku a tak ďalej nemohli financovať, pretože to problém. No, myslím, že najsilnejšia otázka, ako to urobíte, je veľký problém. A preto potrebujeme uh, tieto dokumenty, teda tie usmernenia ako pani Balzány. My sme ešte nevideli čísla, e, komisia nám ešte neposkytla e, dokument z dôvodu, o ktorom hovorí už pán Šurian. Ďakujem pekne, Sean Kelly. Ďakujem pekne. Najskôr by som chcel povedať, že ja nie som odborník na rozpočet, ale rád sledujem, čo sa deje. Jedna vec, e, ktorú nás rozpočtový odborník pán Šurian povedal, čo ma tak zaujalo, je počet prostriedkov z členských štátov a mňa len zaujíma, či zavádzame aj iné opatrenia na zastavenie tejto situácie alebo na zmiernenie. Na, napríklad v Európskom globalizačnom fonde mnohé finančné prostriedky sa vracajú, ale Dôvod je jasný, tie pravidlá sú smiešne, nie sú vôbec praktické. Napríklad, eh, príklad, eh, lehota, začne hneď, keď členský štát eh, podá žiadosť a nie keď sankčný mechanizmus umožní využívanie prostriedkov. Takže vzniká to isté vákum a to je len jeden z príkladov. Je tam viacero, takže všetky tieto veci treba riešiť, pretože mne sa zdá, že to je e, plýtvanie časom, prostriedkami, energiou pre mnohé e, členské štáty. A ľudia, ktorí tak robia, to robia správne. No, takže pravdepodobne to bude trvať dlhšie ako pár e, minút diskutovať o tejto veci pán Šurian a ostatní nám v tom iste pomôžu. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička. Veľmi stručne. Veľmi oceňujem túto iniciatívu a aj Frančeskino vystúpenie. Je to veľmi užitočné pretože nám to umožní prehlbiť tú najdôležitejšiu otázku, otázku rozpočtu a otázku prepojenia medzi rozpočtovou politikou a medzi prácou v našich výboroch, hlavne v tých špecializovaných. Teraz niečo ku koheznej politike je naozaj veľmi dôležitá, pretože táto politika je veľmi cenným nástrojom, rozhodujúcim nástrojom rozvoja. A hlavne je dôležitá pre ekonomický rozvoj a tiež na správne využívanie zdrojov v našich regiónoch a regióny pripisujú veľký význam týmto zdrojom, sú veľmi dôležité a preto si myslím, že by sme mali pouvažovať nad finančnými prostriedkami, nad spôsobom, ako by sme mohli podporiť, uľahčiť prístup k takýmto zdrojom. To je naozaj dôležité. Musíme byť veľmi pozorní a musíme pozorne sledovať nielen plnenie pravidiel, sledovanie postupu, ale aj vytváranie mechanizmov, ktoré umožnia účinnejšie využívanie finančných prostriedkov v reálnom čase, pretože keď príde nejaká kríza, čas, kedy sa tieto finančné prostriedky môžu využiť, to je veľmi dôležité, takže musíme dosiahnuť účinne a rýchlo využiť tieto prostriedky. Sofia Okony, ale ukončila som už, uzavrela som už zoznam rečníkov, tak nech sa páči. Ďakujem. Len aby som povedala, že táto analýza je veľmi správna. Všetci z nás poznajú túto problematiku spotrebovávania fondov. Hovoríme o tom veľmi často. Pani predsednička, navrhli ste, aby sme urobili stretnutie. Včera ste navrhli, aby sme hovorili o nariadení, aby to bolo špeciálne stretnutie. Naozaj je to dôležité pretože to, čo dnes zažívame, to súvisí s tým, že nariadenie alebo spôsob, akým bolo nariadenie pripravené. A ešte jeden bod. Európska dokumentácia a žiadosti o preplatenie, to je veľmi e, zložité. Ja vychádzam aj z návrhu správy Markusa Piepera, aby sme skutočne zjednodušili tie postupy <coughs> pretože to, že je také ťažké tieto dokumenty vypracovávať e, a my musíme ich zjednodušiť, musíme byť účinnejší pri využívaní týchto fondov. A druhý bod, ktorý je podľa mňa dôležitý, už som to tu už povedala, Keď sa pripravovalo nariadenie pre súčasné fondy, boli sme v roku 2005, teda v období, kedy firmy naozaj potrebovali nejaké spolufinancovanie. Teraz je rok 2010-2011, zažili sme obrovskú hospodárskú krízu, a pravdepodobne nariadenie z roku 2005 už nezodpovedá potrebám firiem aj vzhľadom na túto krízu a, je, a bolo by polutovania hodné, keby sme ho nemohli pozmeniť e, vo svojich ustanoveniach. Ďakujem. Uh, thank you, uh, Laszlo Šurian. Ďakujem, teraz Laszlo Šurian. Uh, thank you very much, uh, madam. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja pre mňa je teraz jasné, keď som si vypočul stanovisko tieňových spravodajcov a koordinátorov, že je tu želanie vypracovať správu do trialógu, takže ja sa budem snažiť vypracovať to. Na to by som zhrnul debatu tak by som vás chcel len e, upozorniť, že toto mno, tieto sumy, ktoré sú e, každý rok v rozpočte, majú tendenciu klesať. Takže situácia je tak nebezpečná, je tu zlepšenie a to môže byť argument pred radou, keď budeme diskutovať. No a ďalšia vec, o ktorej by som rád hovoril, že rozhodovanie v rámci kohezné politiky, ako využívať finančné prostriedky, je v rukách členských štátov. Je to veľmi decentralizovaný proces, ale stratégia EU 2020 dáva usmernenia každému členskému štátu, ako využiť tieto prostriedky. Slúži to stratégii, ktorá je v hlavnom prúde budúcoročného rozpočtu. Nie je tu špeciálne financovanie pre stratégiu hlavne eh, okruh 1a a 1b sú využité. Takže sme v hlavnom prúde budúcoročného rozpočtu no a preto sa musíme snažiť využiť túto silu. Samozrejme, bolo mi možné zájsť do detailov, ale plyne nám čas, takže na záver už len poviem, že sme v pozícii, dosiahnuť dohodu s radou. Je to tak, že aká záverečná vec koháznej politiky bude dostatočná, tak budeme sa snažiť dotlačiť členské štáty do náležitého využívania finančných prostriedkov a totiž budeme bojovať za výsledky a taký vysielame signál už dlhé roky. No a na záver zdôrazňujem tiež význam, že prítomnosti Frančisky Balcány. Myslím, že odvádza veľmi dobrú prácu a pokračuje tú štvoročnú spoluprácu s odbornými výbormi a rozpočtovým výborom v minulosti. Rozpočtový výbor bol nezávislý orgán, ktorý zanedbával názory ostatných eh, posledné 4 roky eh, sú spravodajcovia. Vždy sa spolupracujú a integrujú názory špecializovaných výborov a ja preto veľmi rád spolupracujem s ňou v tomto smere, čo podporuje aj tento výbor. Tento, tento, eh, túto podporu veľmi oceňujem. Pani Balcány, na pol minúty, nech sa páči. Ďakujem všetkým za to, že vystúpili a skutočne súhlasím s tým, že kohezná politika je rozhodujúca. Je to naozaj veľký prvok našich aktivít. A ešte by som pripomenula niečo dôležité, čo súvisí s platbami. Nesmieme zabúdať nikdy na to, že rozpočet môže byť realistický, spravodlivý, ale aj skutočný, konkrétny. Čo to znamená? že samozrejme táto post, tento postup nebude jednoduchý vzhľadom na koheznú politiku, štrukturálne fondy a tak ďalej. Nezabúdajme, že musíme vytvoriť rozpočet, ktorý bude vykonateľný, ktorý budeme môcť použiť. Nesmieme e, padnúť do pásce toho, že podceníme e, nejaké prostriedky a niektoré položky. Chcem vám poďakovať že sme otvorili takýto nový kanál, ktorý môžeme smerovať naše stanoviska. Tiež vychádzam z toho, že nikto neprotestoval a väčšina z tých, ktorí vystúpili, podporili stanovisko, že tu bude teda stanovisko, ktoré pripraví výbor, takže budeme musieť diskutovať v apríli a hlasovať v máji. Takže ten tlak e, je tu prítomný a chcela by som teraz uzavrieť tento bod a kým prejdeme k hlasovaniu, chcela by som vás, kolegovia, informovať, ak by ste ma na chvíľku počúvali, že tu máme e, zastúpenie v, v miestnosti e, delegácia z, národne, e, z Národného parlamentu z Quebecu. Ďakujem a Teraz prejdeme k hlasovaniu. Máme veľmi zložitý systém dnes hlasovania. Bolo veľa kompromisov, ale aj veľa pozmenujúcich návrhov. Začneme bodom 12 a to je správa Stavrakakis, e, budúce synergie na zvýšenie efektívnosti medzi jednotlivými štruktúrnymi fondami a chcela by som si ako zvyčajne preveriť, či vaše kartičky fungujú. Hlasujme. Ešte je tu pohyb, tak čakáme. Nemôžeme ani uzavrieť hlasovanie, pribúdajú kartičky stále, myslím si. Končím hlasovanie. 42 ľudí má funkčné kartičky. Začneme ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu. Môžeme vôbec začať? Kto je za? Proti? Proti? E, zdržal sa niekto? Príjima sa pozmeňujúci návrh číslo 5. Kto je za?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 12 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Potom ústny pozmeňujúci návrh pred odsekom 10. Je niekto proti? Takže hlasujeme za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. Opäť ústny pozmeňujúci návrh odseku 11. Nikto proti. To je za. Proti Zdržal sa niekto? Príjima sa. Pozmenujúci návrh 14 s ústnym pozmenením požiadali, požiadal autor. Hlasujeme s ústnym pozmenujúcim návrhom, ak nikto nie je proti. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa to pozmenujúci návrh 15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 zdržal sa niekto, príjma sa 25 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 27 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 28 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 29 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 30 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 31 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 32 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 33 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 35 v dvoch častiach, časť 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 36 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. si návrh 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Teraz návrhy výboru EMPL. Návrh 2 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 6 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 10 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 11 za, proti, zdržal sa niekto, preveríme to. Podľa mňa je to zamietnutné, ale návrh 11 preveríme. Hlasujme. Končím hlasovanie. 23 za, 19 proti, príjma sa. 12 teraz, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 14 za, 40 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 15 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 16 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 17 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 18 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Za, proti, zdržali sa, preveríme 19. Hlasujme. Končím hlasovanie. 25, 17, príjma sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz rozpočet, návrhy e, výboru pre rozpočet 4, návrh 4, rozpočet za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Návrh 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A teraz e, záverečné elektronické hlasovanie. Hlasujme. Tridsaťtri za, jeden proti. Blahoželáme, príjima sa. Teraz hlasovanie správy Mikolášik. Nech sa páči, Eliza. Nechcem zdržovať čas, ale práve som sa dohodla so spravodajcom, že pozmeňujúci návrh 29 výboru FEM pribudne ku kompromisu 10, bude sa dodatočne hlasovať, môže zostať v zozname Vyzerá to, že by vypadol podľa tohto, ale keď si pozriete obsah, tak tomu tak nie je a pán, pán e, spravodajca Mikolášik súhlasí. Je, nájdete ho na štvrtom hlasovacom zozname. Tam je napísané, že vypadáva, ak bude prijatý kompromis, ale takto nie. Pôjde po kompromise 10 ako doplnok. strana číslo 4. To je jednoducho moja prozba. Ďakujem, Elizabet, ale poprosíme kolegov, ktorí... Len o tom hlasujme, hovorí pani poslankyňa. Ide o to odhlasovať to, nenechať ho automaticky e, vypadnúť. Uvidíme, či sa nakoniec dostane do textu, alebo nie. Nech sa páči, pán Mikulášik. Hovorili sme o tom, nie som proti tomu. Budeme e, o tom hlasovať oddelenie a uvidíme, aký bude výsledok. S kolegyňou som hlasoval, že o tom budeme extra hlasovať. Rád by som, ak môžem povedať, povedal pár slov pred hlasovaním. Len aby sme a toto ešte uzavreli, túto otázku. Nech sa páči. Ja za SAD by som chcela povedať, aby sa o tom hlasovalo osobitne a v takom prípade to akceptujeme. EPP. Miroslav ako spravodajca má minútu. Ďakujem, pani predsednička. Kolegovia, veľmi stručne by som chcel pred hlasovaním povedať, že by som chcel vám všetkým poďakovať za dôs, e, veľmi dobré prínos, prínosné pozmeňujúce návrhy a vynikajúcu spoluprácu tieňovým. Ako som slúbil, pozorne som prešiel cez 105 pozmeňujúcich návrhov a 5 stanovisk a e, pos, e, zapracoval som ich, zvážil a preto navrhujem 22 kompromisov založených na 60 e, pozmeňujúcich návrhov a 30 odsekoch stanovisk. Takže väčšina z nich je už v kompromisoch, takže pôvodný text je podstatne obohatený. Sú tu poz- určité pozmeňujúce návrhy, ktoré ďaleko presahujú e, rozsah tohto textu, tejto správy. A keď tomu tak bolo, nemohol som samozrejme rozšíriť rozsah textu, takže by som chcel vyjadriť uspokojenie s dosiahnutým kompromisným textom a s vašou e, podporou sa teším na e, prijatie tejto správy. Ďakujem vám, kolegovia. Ďakujem, Miroslav, a dúfam, že vyhráte toto hlasovanie. Okay, so we start and to start, uh, I would... Na úvod by som chcela navrhnúť 22 kompromisov. Môžeme o nich hlasovať an blok? Nie. Takže nesúhlasíte. Začneme kompromisom 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Kompromis 2 za proti, držal sa niekto, príjma sa. Vy niečo chcete povedať? Mohli by sme hlasovať o tých dvoch kompromisných, e, ktoré sa chcú hlasovať od, od, oddelenie, ale zvyšok potom blok, ak zelení súhlasia, a tak v poriadku. Ide o štyrku, jedenáctku a, a osemnáctku. Takže odhlasujeme o 4, 11 a 18 a o zvyšku potom unblock. 4, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 8, kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. Kompromis 11, to bola 11, pardon, to bola 11. Zopakujeme to? Nie. A teraz 18, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. O prvých dvoch sme hlasovali a teraz zvyšok kompromisov, kompromisov 3 až 22 s výjimkou tých troch odhlasovaných, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 18, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 19, kto je za, proti, zdržali sa, pr- e, zamieta sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 24 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme 24. Hlasujme. Končím hlasovanie. 29, 14. Zamieta sa. 25, kto je za, proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. Ústny pozmejúci návrh 26, ak k nemu nie je po, opo, opo, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, preveríme 26, ako bol pozmenený. Končím hlasovanie. 28 za, 16 proti. 27, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 28 za. Preveríme, preveríme 27. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 28 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 28 si preveríme. Hlasujme. Končím hlasovanie. 23 za, 21 proti, príjima sa. 29 za, proti, zdržal sa niekto, to by som si preveril, ak dovolíte. Preveríme 29, hlasujme. sem proti, zamieta sa 30 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 32 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 33 ústne pozmenený. 33 v pozmenenom znení. Za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 41 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 44 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 50 ústne pozmenený, ak nie proti tomu nikto 50 v pozmenenom znení, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 56 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 69 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, myslím si, ale preverme si to. 59, hlasujeme. Zamieta sa. 70, kto je za? Proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 72 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 73 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 74 pozmenené, ak nikto nie je proti, hlasujeme v pozmenu znení. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 78 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 79 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 81 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 91 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 92 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 93 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 94 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 98 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, zamieta sa. Sta, stovka ústne pozmenená, to je za, proti, zdržal sa niekto, myslím si, že zamieta sa, preveríme si to. Stovku pozmenenú preveríme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 101 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. 102 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. 103 za, proti, zdržali sa. Teraz jednotka, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa na dvojka za, proti, zdržali sa, príjma sa 3 za, proti, zdržali sa, príjma sa 5 za, proti, zdržali sa, príjma sa 6 za, proti, zdržali 7 za, proti, zdržali sa, príjma sa 8 za, proti, zdržali sa, príjma sa Teraz úvodné ustanovenie 11 za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa. Takže to si skontrolujeme. Myslím, že to bolo prijaté, ale skontrolujeme si to hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. bolo to zamietnuté. 21 hlasov proti 23. Teraz e, názor výboru pre rozpočet odporúčanie 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz eh, odporúčania výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Odporúčanie 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 3 za, proti, zdržali sa za, prijaté, 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, úvodné ustanovenie C, úvodné ustanovenie C za, proti, zdržali sa prijaté, D za, proti, to si myslím musíme skontrolovať, takže úvodné ustanovenie D, hlasovanie otvorené, D hlasovanie je ukončené. Je to 22 hlasov proti, 21 za, takže to zamietnuté. A teraz hlasovanie po častiach, ktoré požiada, o ktoré požiadal spravodajca. Hlasujeme len hlasujeme len o druhej časti. Takže, jednak kto je za, proti, Strali sa zamietnuté. Odporúčanie 2, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 4 za. Proti? Zdržali sa prijatí. 5 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 6 spravodajcom pozmenené. Takže nikto nie je proti. Kto je za? Kto je za? proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté veľmi jasne, 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, takže prijaté. môžeme si to skontrolovať. Dobre, takže budeme hlasovať o odporúčaní číslo 8. Môžeme si to skontrolovať v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A 32 hlasov proti 10 za, takže to bolo zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 14 tiež hlasovanie po častiach a prvá časť 14 za, proti, zdržali sa zamietnutá, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 19 za. Proti. No neviem, takže si to skontrolujeme. 19, 19 skontrolujeme, hlasovanie je otvorené. 23 hlasov proti, 22 za, takže to bolo zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Jedna za, proti, zdržali sa zamietnuté. 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5, eh, hlasovanie po častiach. Volím, hlasujeme len o prvej časti, takže kto je za prvú časť, kto je proti, zdržali sa prijatá. 6 za, proti, zdržali sa prijatá, 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 10, 10, hlasovanie po častiach, hlasujeme len o prvej časti, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 14 za, proti, zdržali sa. To bolo, myslím, prijaté, ale môžeme si to skontrolovať. 14. EPP si myslí, že ak sú proti, tak to bolo zamietnuté, ale nie je to vždy tak. bohužiaľ. Je to zamietnuté. 23 hlasov proti, 21 za, 15, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz 17, to je tiež na hlasovanie a budeme hlasovať len o prvej časti. 17, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté. ITRE číslo 1, hlasovanie po častiach a hlasujeme o druhej časti, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dvojka, tiež hlasovanie po častiach a hlasujeme len o druhej časti. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutá. 3 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 5 za, proti, zdržali sa, takže 5 kusy skontrolujeme. A bolo to zamietnuté jedným hlasom. Teraz 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 11 za, proti, zdržali sa, to si skontrolujeme, čiže hlasujeme o 11, hlasovanie je otvorené. A bolo to zamietnuté. Číslo 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 16 za, 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 18 za, proti, myslím, no neviem, to si skontrolujeme. 18 si skontrolujeme. Kontrolujeme 18. Hlasovanie je otvorené. A bolo to zamietnuté 23 hlasmi proti 21. Teraz eh, výbor Trány. Jednotka, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 2 za, proti, zdržali sa prijatí, trojka za, proti, zdržali sa zamietnuté, 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 11 za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, s ústnym pozmeňujúcim návrhom. 12 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Teda nikto nie je proti, tak to budeme o tom budeme hlasovať. Takto 12 to je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 15 za, prosti, neviem celkom presne, to si skontrolujeme si 15, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Teraz elektronické hlasovanie o celom uznesení. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. No a je to 40 proti jednému. Gratulujem. Dúfam, že to nesi ty, Lambert. A teraz eh, Mari, sprav Mari Teresa Sanchez Schmidt, co 3, výzva pre územnú spoluprácu. Je to tiež pomerne komplexné a komplikované hlasovanie, takže ak by sme mohli, takže začneme s hlasovaním. Pozmiňujúci návrh číslo budeme hlasovať, kolegyne, kolegovia. Takže hlasujeme. Číslo i pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 5 s ústnym pozmeňovacím návrhom, takže ak nikto nie je proti tomu, tak budeme o ňom takto hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo prijaté. 7 za, proti, zdržali sa prijatí, 9 za, proti, zdržali sa prijatý, 10 za, proti, zdržali sa prijatý, 11 za, proti, zdržali sa prijatý, 14 hlasovanie po častiach, časť 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatý, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 17 za, proti, kontrola 17. Hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Teraz 18 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 21 za, proti, zdržali sa prijatí, 22 za, proti, zdržali sa prijatí, 23 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa. Prijatý 25 za, proti, zdržali sa. Prijatý 26 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý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 Takže budeme hlasovať o časti 1, kto je za, proti, zdržali sa. Prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 33 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý, 34 za, proti, zdržali sa. Prijatý, 35 za, proti, zdržali sa. Prijatý, 30. Teda kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 53 za, proti, zdržali sa, prijatý. 54 za, proti, zdržali sa, prijatý. 56 s ústnym pozmeňujúcim návrhom ak nikto nie je proti, tak to budeme o tom hlasovať. 56 za, proti, zdržali sa prijatí. 57 za, proti, zdržali sa prijatí. 65 hlasovanie po častiach a hlasujeme o prvej časti, kto je za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť je za, proti, zdržali sa zamietnutá, 66 za, proti, zdržali sa prijatá, 67 máme oddelené hlasovanie v troch častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zamietnutá, tretia časť za, proti, zdržali sa prijatá. 68 za, proti zdržali sa prijatá, 69 za, zdržali sa prijatá, 70 za, proti, zdržali sa 71 za, proti, zdržali sa prijatá, 72 za, proti, zdržali sa prijatí, 73 za, proti, zdržali sa prijatí, 74 za, proti, zdržali sa prijatí, 75 za, proti zdržali sa prijatí, 76 za, proti zdržali sa prijatí, 77 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, nikto nie je proti, takže 77 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa prijatí, 78 za, proti, zdržali sa prijatí, 79 za, proti, zdržali sa prijatí, 80 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 81 za, proti, zdržali sa prijatí, 82 oddelené hlasovanie, prvá časť, to je za, proti, zdržali sa prijatí, prijatá, druhá časť, za, proti, zdržali sa zamietnutá, 83 za, proti, zdržali sa prijatá, 85 za, proti, zdržali sa prijaté, 86 o tom nehlasujeme, 87 za, proti, zdržali sa prijatí, Takže musíme hlasovať o 84. Dobre, takže budeme hlasovať o 84. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Takže 87 za, proti, zdržali sa prijatí, 88 za, proti, zdržali sa prijatí, 89 za, proti, zdržali sa prijatí, 90 za, proti, zdržali sa prijatí, 91 za, proti, zdržali sa prijatí, 92 za, proti, zdržali sa prijatí, 93 za, proti, zdržali sa prijatí, 94 za, proti, zdržali sa prijatí, 95 za, proti, zdržali sa prijatí, 96 za, proti, zdržali sa prijatí, 97 99 za, proti, zdržali sa prijatí, 100 za, proti, zdržali sa prijatí, 101 za, proti, zdržali, no to neviem, takže si to skontrolujeme, 101 hlasovanie otvorené, hlasovanie je ukončené, to bolo prijaté veľkou väčšinou. Teraz prejdeme na 102 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 103 za, proti, zdržali sa prijatí, 104 za, proti, zdržali sa prijatí, 105 za, proti, zdržali sa prijatí, 106 za, proti, zdržali sa prijatí, 107 s ústnym pozmajúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 108 za. Proti? Zdržali sa? Prijatí. 109 za. Proti? Zdržali sa? Prijatí. 111 za. Proti? Zdržali sa? Prijatí. Kompromis 6 za. Proti? Zdržali sa? Prijatí. Kompromis 5 za proti, zdržali sa prijatí, 121 za, proti, zdržali sa prijatí, 122 za, proti, zdržali sa prijatí, 123 za, proti, zdržali sa prijatí, 124 za, proti, zdržali sa prijatí, 125 za, proti, zdržali sa prijatí, zamietnutí, 126 za, proti, zdržali sa prijatí, 129 za, proti, zdržali sa prijatí, 130 za, proti, zdržali sa prijatí, 134 za, proti, zdržali sa prijatí, 131, 134 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 131 za, proti, zdržali sa prijatí, 132 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz záverečné hlasovanie elektronicky, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. 45 k 1, takže to je prijaté. Gratulujeme. So now we go to Now we go to the vote of... Uh, Gaia, we, we drop it uh, for the last one. Uh, we go to point uh, 16, 16, Matula. So now we... Takže teraz budeme hlasovať o správe pána Matulu. Pán Gajer poprosil, aby sme jeho správu urobili až úplne na konci, takže pán Matula je jeho správa. Takže ideme na toto hlasovanie a to je veľmi jednoduché hlasovanie číslo 4. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Máme tu úvodné ustanovenie 1, proti, zdržali sa, prijaté, dvojka, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, trojka, za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže ideme na finálne hlasovanie. Ešte nie. Otváram hlasovanie. Dear colleagues, we moved. Tu Kolegovia, a teraz ideme na správu pani Rosa Estaras Feragut, program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky. This no longer makes this fall. We agree so, that they will be voted separately in both Uh, uh, Kolegovia, predovšetkým koordinátori, ak by ste mohli chvíľočku počúvať, pri tomto hlasovaní venujte pozornosť hlavne tomu, že desiatka a 42 tieto návrhy už nie sú prepojené, takže budeme o nich hlasovať samostatne bez ohľadu na to, ako to hlasovanie dopadne. 42 nevypadáva, ak sa desiatka schváli, takže začneme. Kompromis číslo 3 za, proti, zdržali sa prijaté, štvorka za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, Šestka, kto je za, proti, zdržali sa prijatý kom, desiatka, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 42, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 11, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 12, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 47, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 15, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 49, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 51, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 17, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 52, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 18, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 53, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 19, mm, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 20 sme hlasovali, 56, to je za, proti, zdržali sa zamietnutí, jednotka, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, Dvojka, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 21 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Štvorka, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 26, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 27 za, proti, zdržali sa prijatí. 28 Máme ústny pozmenujúci návrh, nie je žiadna, nikto proti, takže ideme hlasovať za proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 31 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 32 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 5, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Elektronicky definitívne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Teraz ho uzatváram. 43 za, 1 proti, takže je to prijaté. A teraz ideme na bod 18, to je správa Danuta Maria Hübner, Únia inovácií. A ideme hneď na pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Trojka, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Štvorka za, proti, zdržali sa prijatí. Peťka za, proti, zdržali sa prijatí. Šesť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Sedem za, proti, zdržali sa prijatí. Osem za, proti, zdržali sa prijatí. 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Jedenáct za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 13 za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 16 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, proti, zdržali sa prijatí, 19 za, proti, zdržali sa prijatí, 20 za, proti, zdržali sa prijatí, 21 za, 23 za, proti, zdržali sa prijatí, 24 za, proti, zdržali sa prijat, zamietnutí, 25 za, proti, zdržali sa, no myslím, že je to zamietnuté, 26 za, proti, zdržali sa prijatí, 27 za, proti, zdržali sa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 ešte raz 38, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 39 za, zdržali sa prijatí, 40 za, proti, zdržali sa prijatí, 42, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz finálne hlasovanie, elektronicky otváram hlasovanie. Last one. Which is Gaia? Yeah. Which is where? point which? Sorry, the vote is 41 to 1. Uzatváram hlasovanie, 41 za, 1 proti, takže je to schválené. Jens Geier... Posledné hlasovanie je e, absolutorium za rok 2009 pána Jensa Geiera. Pán Lambert, máš slovo. Ďakujem, pani predsednička. Podľa nás pozmenujúci návrh číslo 10 by sa mal hlasovať oddelenie mimo kompromisu a ja by som požiadal teda, aby desiatka bola hlasovaná oddelenie. Áno, kolegovia, aj číslo 1 sa stiahla a desiatka teda sa bude hlasovať oddelne, pretože nie je súčasťou kompromisu, takže začneme hlasovať. Za, proti, zdržali sa prijaté, trojka za, proti, zdržali sa prijatí, štvorka za, proti, zdržali sa prijatí, peťka za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis jeden za, proti, zdržali sa prijatí, desiatka, kto je za, proti. Mm, ospravňujem sa, ale nebolo mi jasné, takže elektronicky si hovoríme desiatku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 28 za, 17 proti, takže je to prijaté. A teraz finálne hlasovanie elektronicky. The vote is open. That was the last vote? Yes. Um, Uzatváram hlasovanie. 43 za, 2 ja sa zdržali, nikto proti, takže my gratulujeme a ukončili sme tým hlasovanie. Takže kolegovia, ďakujem veľmi pekne a teraz ideme na ďalší bod programu. To je posledný bod na našom programe. To je verejné vypočutie o budúcej politike súdržnosti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 Kolegovia, mohli by ste prosím zaujať miesta? Um, like the... Rada by som začala vypočutie Mohli by ste zaujať miesto? Začíname s vypočutím. Musím hovoriť hlasnejšie než tí z vás, ktorí telefonujú, čož nebude ľahké. Začíname vypočutie, máme tu verejné vypočutie o budúcnosti budúcej koheznej politiky a máme štyroch odborníkov, ktorí predstavujú e, rôznych e, aktérov z rôznych častí komunity aktérov. Máme tu zastupcov akademickej obce, vlády, miestných samozpráv a tiež predstaviteľa vzdialených, e, odľahlých morských oblastí. Sme tu na to, aby sme si vypočuli ich komentáre, a položili im otázky k e, témam, ktoré sú pre nás dôležité a ktoré rozšíria naše chápanie e, diania a tiež toho, ako akademická obec po, pozerá na návrhy budú komisie, komisie do budúcnosti. Máme tu tiež predstaviteľa Európskej komisie, pána Nikolasa Martina. Bez uh, dlhých uh, slov by som poprosila prvého rečníka, pána profesora Šlachtu z Varšavskej ekonomickej univerzity, odborníka polskej vlády po dlhé roky uh, na túto politiku, aby sa ujal slova. Uh, rečníkov by sme mali poprosiť, aby nepresiahli 10 minút v svojej prezentácii, aby zostal čas aj na otázky, komentáre, odpovede iných e, prítomných v sále Takže dám slovo pánu profesorovi Šlachtovi, aby začal diskusiu. Ďakujem pekne, dámy a páni. 10 minút, 10 minút, takže hneď k veci. Podľa mňa očakávania na koheznú politiku neustále narastajú Očakáva sa, že nám to pomôže implementovať stratégiu EU 2020. A to je, tým je spojené, pomôže nám to zvýšiť konkurencieschopnosť v globálnom svete. Takisto e, je tu tretia dimenzia kohezie, nielen ekonomická, sociálna, ale aj teritoriálna. A my očakávame, aby táto politika nám pomohla zvýšiť nie len na úrovni krajín, ale aj na regionálnej úrovni, pretože používame európske daňové prostriedky a mali by sme mať vysokú kvalitu verejných zásahov, pretože v krízach sa očakáva, že nám to pomôže zvýšiť makroekonomickú stabilitu plus tradičná misia misia tejto politike je riešenie regionálnej dimenzie rozvoja a tí štyria rečníci dnešní nám ukazujú, že je to dôležité. Je to koho inherentné znie otázka? Vôbec nie. Tieto očakávania sú veľmi vysoké, ale ak sa pýtame, či sú tieto spravodlivé, áno, pretože e, používame tretinu európskeho rozpočtu, takže sme naozaj zodpovední voči daňovým poplatníkom, ktorí by mali právo vidieť výsledky, ale výsledok by mal byť taký, že čokoľvek urobíme, budú nás viniť, že Európa nedospela k bodu, kam mala v roku 2000, e, by mala roku 2020. Mali by sme robiť maximum. Keď hovoríme o programovaní, meníme sa z každého programovacieho obdobia meníme systém, iný systém tu bol v roku 2006, zmenili sme ho 2007 a do obdobia 13 a v ďalšom programovom období sme ochotní tiež ho dramaticky meniť. Čo my môžeme urobiť, čo je realistické a čo je nerealistické. Bojujeme za krajší, kratší zoznam možných oblastí zásahov, intervencií. Ťažko sa to dosahuje, pretože naše e, regióny sú diverzifikované, pokiaľ ide o vývoj, ekonomickú štruktúru, bariéry pre rozvoj, takže pravdepodobne tento zoznam by mohol byť kratší, ale musí byť dlhý. Tematická koncentrácia je samozrejme dôležitou otázkou a musíme vytvoriť mechanizmus skresávania počtu oblasti zásahov Teraz, keď prostriedky sú rozptýlené na rôzne oblasti a v malých e, objemoch. Pokiaľ ide o zložitosť intervencií, vážim si myslenok spoločného strategického rámca. Nemal by sem však byť len, len kohezné fondy, ale nie len tri z nich, ale všetkých päť. Takisto by sme mali lepšie integrovať priority európskeho Poľnohospodárskeho fondu pre vidiecký rozvoj. V rámci rámca tohoto, týchto kontraktov s príjemcami takisto by sme sa mali vrátiť k modelu multifondu eh, operačný eh, eh, program. Keď hovoríme o efektivite koheznej politiky, tak veľmi dobre sa nám darí e, evaluovať, koľko prostriedkov sme použili. Veľmi slabí sme naopak v meraní produktov, veľmi zlí v odhadovaní výsledkov a je tu veľmi malo o informácií o dopadoch. A môj dojem je taký, mali by sme vyčleniť viac prostriedkov na rámcových programov aby sme lepšie merali výsledky a tiež dopady. Problém pre členské krajiny je ten, že e, medzi týmito kontraktmi o rozvoji je v tom, že musia byť prepojené oveľa lepšie než teraz. Samozrejme, že e, rezervy vo výkone na európskej úrovni sú veľmi zložité, pretože môžeme eh, merať veľmi jednoduché indikátory a moje eh, skúsenosti eh, s výkonnostnými rezervami je veľmi je, že je to kritické. Snažíme sa merať veľmi jednoduché veci, teda akoľko prostriedkov sme úspešne alokovali N plus 2 a N plus 3 e, ako vzorce sú rozporuplné, e, pretože nútia členské krajiny a regióny, aby si vyberali jednoduché projekty a keď ciele sú mať výkonný, výkonnú politiku, tak tento vzorec jednoducho nie je dokonalá, osobitne keď hovoríte o koheznom fonde. Pokiaľ ide o kvalitu programovania, Musíme programovanie e, reštrukturalizovať, výber priorit, identifikácia dopadov a výsledkových indikátorov a potom presun späť k očakávaným výsledkom. Neskôr by sme sa k tomu mali vrátiť, vrátiť sa k potrebným finančným zdrojom. Tak to veľmi často zabúdame potrebné e, e regulácie a inštitucionálny rámec. Evaluácia je veľmi dobrý smer, e, hlavne evaluácia ex ante, ak ju však máme používať dobre, potrebujeme určité východiska. Na väčšinou výsledky prichádzajú neskoro na to, aby sa dali využiť v danom programovacom období. Teraz máme tu e, v Polsku e, vyhodnocovanie rokov 2006 a 2004 a 2006, aby sme sa mohli uchádzať o programy od 2013. Ďalej inovatívnosť a všeobecná flexibilita. Flexibilita je v poriadku, ale rigoróznejšie regulácie by mali byť e, považované za pravidlo. Takisto, ak si pozriete potrebu ponechať priestor pre inovatívne nápady, projekty, tak by sme asi sa mohli vrátiť k nástroju e, v dvoch programových obdobiach 94, 99 a 2000 až 2006, keď išlo o nástroj pre inovatívne akcie, e, zohralo to svoju úlohu výborne i s, neveľkými prostriedkami. Nechcem hovoriť o podmienenosti, pretože to je témou ďalšej prezentácie, ale vo všeobecnosti je to veľmi zvláštne, ak sa pokúšame po koheznou politikou dosiahnuť cieľi, ciele makroekonomickej politiky. Nie je to podľa mňa najlepší nástroj. Samozrejme, e, že indikátory e, zvyšujú programovaciu kapacitu. Implementácia rôznych opatrení, už zabúdame tu bohužiaľ na zjednodušenie. Náš e, model je čoraz komplikovanejší a z pohľadu transakčných e, na, nákladov, rýchlosti, činnosti je to negatívne. A tiež by som chcel e, povedať aj o inšpirácii. Mal som možnosť hovoriť e, s múdrymi ľuďmi, ktorí sú v tejto branži oveľa dlhšie, pani Bach, Claire Barka, John Bradley, ale tiež pol, po, polskí kolegovia Danuta Hübner, Jan Olbricht, Jan Zalesky. Ďakujem vám za pozornosť. Bohužiaľ zle viditeľný je tam aj môj e-mail. Ďakujem vám každopádne za pozornosť. Ďakujeme, pán profesor. za vašu veľmi zaujímavú prezentáciu a teraz by som rád udelil slovo pánu e, Ili Lachtimu, riaditeľovi regionálneho rozvoju, rozvoja na ministerstve zamestnanosti a hospodárstva vo Fínsku. Pán riaditeľ, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem za to, že vás môžem poinformovať náš pohľad na e, podmienenosť ako viete, vo Fínsku uprednostňujeme praktický prístup k veciam, nie teoretické prístupy. A v tomto ohľade som sa pokusil pozrieť na tieto zložité otázky k podmienenosti z praktického pohľadu. Podporujeme podmienenosť Naša vláda už pred dvoma rokmi sa rozhodla, aká bude naša politická línia v tejto otázke a bolo to v správe na, e, parlamentu napísané, že kohezné financovanie by malo byť podmienené potrebnými štruktúrálnymi reformami. To je ten základný prístup, pokiaľ ide o celý, celú koheznú politiku ktorej cieľom je mobilizovať ekonomický potenciál všetkých regiónov a členských krajín s cieľom zlepšiť spoločnú konkurencieschopnosť Európy e, v globálnom svete, kde sú neustále narastajúce výzvy rozvoja. Podmienenosť vlastne prakticky znamená, že sú to všetky opatrenia, opatrenia na zabezpečenia konkurencie schopnosti koheznej politiky, takisto ex ante, ako aj ex post. Takisto by som chcel zdôrazniť, že už máme množstvo praktických podmieneností v našej koheznej politiky. Napríklad po, diskusia o podmienosti nie je ničím novým, je to len jeden jedna nová situácia, keď sa pripravujeme na budúci rok. Vyzývame teda e, e, aplikovateľným metódam na zlepšenie kondicionality e, v teréne. My vnímame dopady v rovnakým spôsobom a profesor Šlachta Eh, hovorí o možnosti komplikácie veci a že je tu nová úroveň administratívnych eh, zaťažení bez konkrétnych pridaných hodnot. Takže by sme mali eh, zoštihliť a zjednodušiť veci, nie ich komplikovať. najdôležitejšia momentálna podmienenosť v koheznej politiky a to je Lisabonská stratégia rastu a zamestnanosti. Ako tu vidíme, úrovne sú viaceré, horizontálne koordinácie a ich požiadavky sú veľmi e, zložité. Systém ako celok je príliš komplikovaný a to by týmto v tejto štruktúre nemalo pokračovať. Každopádne Lisabonská stratégie bola dobrým začiatkom na kombináciu koheznej politiky s viacerými politikami Európskej únie na zlepšenie rozvoja, ekonomického rozvoja a zamestnanosti. Máme aj ďalšie podmienosti, M plus 3, M plus 2, ktoré boli minulý rok modifikované. Potom tu máme veľmi silný, silnú podmienenosť, pokiaľ ide o finančnú správu. Takisto ďalšie, nazvime ich praktické e, podmienenosti. Pre budúce obdobie máme už dohodnuté v stratégii 2020. E, to bude hlavná kondicionalita pre budúce obdobie. Máme návrh komisie v koheznej správe o tematickej koncentrácii a návrh na flexibilnosť e, pre regióny a členské krajiny, a tiež tu návrh investícií a rozvojových kontraktov medzi komisiou a členskými krajinami. Tu vidíte stratégiu 2020, ktorú dobre poznáte. E, inteligentný rast, trvalo udržateľný rast, vlajkové, sedem vlajkových e, iniciatív. My si po Fínsku myslíme, že táto stratégia veľmi dobre vyhovuje podmienkam vo Fínsku. Sme v, v situácii mnohých víziev po ekonomickom spomalení, ktorý sme zažívali so 8-percentnou stratou HDP za jeden rok. Myslím si však tiež, že toto, tento plán by vyhovoval aj iným krajinám, takže je to dobrý východiskový bod. Ďalej tu potom máme návrhy, nápady, plány zo strany komisie na to, ako by sme mohli posilniť podmienenosť v rôznych spôsoboch. Tie sú tu odprezentované, je tu, sú tu štyri kategórie. Makroekonomická podmienenosť, to by som ponechal na e, rade ECOFIN a komisárovi zodpovednými za túto politiku pánu E, Rénovi, ktorí sú e, činní v tejto oblasti. Potom tu máme návrhy týkajúce sa podmienosti ex ante, regulatórne, strategické, infraštruktúrálne i inštitucionálne. A v tejto kategórii vidíme nebezpečenstvo veľmi zložitého systému posudzovaní ex ante a, a verifikácii ex post, ak podmienenosť e, a veľmi váhame, pokiaľ ide o takýto typ kondicionality. E, mali by sme skôr viac zdôrazňovať inštitucionálne a administratívne kapacity regiónov. To je postoj. Potom je tu výkonnostná kondicionalita, keď sa e, výkon zhorčuje. Teším, keď som počul, že pán profesor Šlachta takisto váha, pokiaľ ide o výkonnostnú kondicionalitu. Nie sme však úplne proti, ak by jednoduché e, ciele mohli byť, alebo indikátory mohli byť poskytnuté. Potom máme štruktúrálne reformy a tú kondicionalitu, ktorá je prepojená na nové ekonomické riadenie Európy a tu budú povinné podmienenosti v národných reformných programoch a ich monitoringu. A vrátim sa teraz praktickej kondicionalite my si myslíme, že by sme mali vytvárať všeobecnú štruktúru koheznej politiky, ktorá sama o sebe vytvára vysoké výsledky, dobrú efektívnosť. A vidíme tu časti, ktoré sú zložité a e, ktoré sú dôležité pre budúcnosť koheznej politiky. V prvom rade stratégia 2020. Všetci súhlasíme, že by mala byť riadiacim systémom, kde by sme si mali stále pripomínať rovnováhu medzi zjednodušením a komplikáciami. Nechceme zvýšenú zložitosť, ale naopak ďalšie zjednodušenie v štruktúrach koheznej politiky. Potom by sme sa radšej vrátili k multifondovom prístupu e, na základe skúsenosti z princípu jedného fondu. To by bolo iste dobré. Mohli by sme prejsť nejakému Eh, modelu viacerých fondov. No a to je veľmi, tým sú veľmi dobré skúsenosti v členských štátoch, v regiónoch. Ďalej centralizácia alebo decentralizácia. Mali sme centralizovať vezme politiku neviem, či by sme mali ísť nejakými smermi a regionálnym politikám, čo je paradigma EÚ regionálneho rozvoja, ktorú odporúča OECD, ako aj pán Parka vo svojej správe. Ďalej potrebujeme zlepšenie hodnotenia. To sa zlepšuje, máme eh, je tu požiadavka neustáleho monitoringu. No a na záver by som chcel zdôrazniť význam pravého spolufinancovania. Automaticky to pomáha lepšej účinnosti. Ak na všetkých úrovniach máme vlastnú zodpovednosť za financovanie. No a preto to navrhujeme, aby maximálny podiel financií EÚ bol 75% v budúcnosti. Na záver by som chcel povedať, že podporujeme všetky myšlienky, nápady na zlepšenie a zvýšenie efektivity. Chcem zdôrazňujem všeobecnú architektúru novej politiky súdržnosti, ktorá by mala podporovať efektívne fungovanie v realite. Takže Inštitucionálna kapacita je jedna z kľúčových otázok a ďalej na rôzne myšlienky týkajúce sa podmienenosti. Tie by mali byť veľmi dobre definované. Ako aj otestované v realite, predtým než zavedieme nové nariadenia a nové rozpočtové podmienenosti. Takže Metodologická otázka je tu kľúčom. Všetci uznávajú, že by sme mali zaviesť viac kondicionalít. Ale, kritérium aplikácie v teréne hlavné, alebo tým kľúčom. ako som už povedal, nie sme za to, ak by sme ocenili niektoré z tých stoviek eh, programov a potom ostatné by mohli mať takú alebo takú kvalitu. Ja nemyslím, že to je nejaká dobrá myšlienka. Ja myslím, že takéto myslenie nie je, je v podstate veľmi dobré. Takže na záver potrebujeme diskusie, prípravy, spoluprácu medzi Komisiou, členskými štátmi a Európskym parlamentom. Ja sa veľmi teším z toho, že výbor REGI sa aktívne zapája do prípravy ďalšieho programovacieho a plánovacieho obdobia. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k tretej téme a to je rozvoj a dohody o partnerstve pre rozvoj a investície, nová podmienenosť a opatrenia. Ďalšou rečničkou je pani Anglika Podmegle, riaditeľka pre politiku Rady európskych eh, regionov a obcí. Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť tu a predstaviť stanovisko Rady mm, obcí a regionov Európy. Eh, ja by som chcel povedať, že my sme eh, takou centrálnou organizáciou regionálnych alebo národných organizácií k tým troch témam. By som chcel povedať nasledovnú vec čo sa týka dohôd o investíciách a rozvojom partnerstva. My sme za tieto dohody, ale samozrejme nebudete sa čudovať, že my sme za to, aby tieto dohody neboli uzatvárané len medzi EU a členskými štátmi, ale dôležité je zapojiť do toho mesta a obce. Je to známy fenomén a ja už, že príslušné úrovni, úrovne sa cítia viac zodpovední a lepšie sa angažujú, ak sú zapojení do rozvoja vypracovávania legislatívy a keď nie sú zodpovední len za aplikáciu a implementáciu eh, pravidel, ktoré prijali tretie osoby. Vývoj na lokálnej úrovni je prioritná téma, ktorá si vyžaduje zapojenie lokálnej úrovne. A tu chceme poukázať predovšetkým na to, že tu sa prejavil ako veľký úspech, keď to je integrovaný e, prístup, hlavne čo sa týka zapojenia angažovanosti e, rôznych horizontálnych a vertikálnych aktérov hlavne medzisektorálnych, hlavne medzisektorálny prístup. Pre nás je mimoriadne dôležité, že sa nesústredíme len na mestské oblasti, no, mestské a prímestské oblasti, alebo len na rozvoj vidieka, ale skutočne ide o to, tak ako hovorí pán Barkan v svojej správe, aby sme zohľadňovali funkcionálne a funkčné okolnosti. No a tu vládnu trochu obavy, že v rámci súčasnej diskusie o štruktúralnej politike, ale aj spoločnej poľnohospodárskej politike, tak je to buď mestská politika, alebo e, rozvoj vidieka v, sú, e, v súvislosti s poľnohospodárskou politikou, ale nie je tu e, uspokojivo riešený rozvoj na lokálnej úrovni. No a čo sa týka viacúrovňového riadenia, no k tomu by som dodala len, že na jednej strane sa nie to neustále uvádza, ale našou obavou je, že sa to nepraktizuje. Ostávajú to len krásne, krásne slova. Keď berieme vážne novinky Lisabonskej zmluvy, tak eh, myslím, že treba zvoliť prístup, eh, ktorý my eh, označujeme radšej ako partnerské riadenie, ako nejaký viacúrovný systém riadenia, kde vzniká dojem, že to je hierarchický, hierarchický systém. Toto riadenie partnerstva treba brať vážne, so všetkými zúčastnenými horizontálne a vertikálne aj v rámci dohôd. Treba, aby sa to odrazilo v tom, aby všetci zúčastnení partnery sa zaviazali sledovať jednotlivé ciele no a prostriedky, ktoré sa na to vydávajú, ako má vyzerať e, spolupráca, no a samozrejme, ako sa budú merať úspechy a výsledky. My sme presvedčení o tom, že budúce nariadenia o štrukturálnych fondoch musia zavezovať členské štáty konkrétne realizovať princíp partnerstva a kvôli tomu by sme na európskej úrovni mali objasniť niektoré princípy, ktoré musia platiť vo všetkých členských štátoch, aby sme zaistili koherentné uplatňovanie v členských štátoch a rovnako vo všetkých fáz, e, fázach treba zapájať všetkých aktérov od plánovania do rozhodovania, do aplikácie a hlavne do monitoringu a hodnotenia. Toto podľa nášho názoru by malo byť zohľadňované v rámci aktuálnej realizácie stratégie Európa 2020 a tých vlajkových iniciatív, e, kde podľa nášho názoru by mal byť hlavný taký partnerský prístup. Ďalej ku kondicionalite. Ja sa veľmi teším, že obaja predrečníci ten prístup, čo sa týka makroekonomickej kondicionality, vnímajú skepticky. To platí aj pre nás. My si nemyslíme, že faktory, ktoré v rámci možností súvisí s rozhodovaním lokálnej a miestnej úrovne, pretože tam sa, a, tam sa postihujú za to, že na nejakej inej úrovni sa nedosiahli niektoré ciele. Aj napriek tomu sme veľmi otvorení otázkam podmienenosti, čo sa týka dosahovania stanovených cieľov koheznej politiky. Keď by sme sa mohli dohodnúť na tom, že v rámci nejakého zmluvného rámca alebo dohody so všetkými zúčastnenými budeme definovať ciele a dopredu budú definované aj výsledky, tak sme tak súhlasíme s tým, keď podmienenosť sa bude zameriavať na tieto výsledky. K samozrejme patrí aj znášanie následkov v prípade porušenia. No a ako posledný bod by som chcela uviesť ešte niečo. My samozrejme podporujeme ciele Európy 2020, no a vlajkové iniciatívy tiež. Máme však obavy z tendencie, z možnej tendencie, že európska kohezná politika bude príliš podriedená týmto cieľom. Myslíme, že kohezná politika má veľmi dôležitý cieľ, ktorý je zakotvený v európskych zmluvách a na to netreba zabúdať. Ďakujem pekne. Thank you very much indeed. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavú prezentáciu. No a teraz slovo dostane ďalší rečník, pani Eleny Marianos, generálna tajomníčka, konferencia tých najvzdelnejších morských regiónov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne aj za to, že ste tak krásne vyslovili moje meno. Ďakujem za pozvanie našej konferencie na zasadnutie a vypočutie výboru REGI na tieto veľmi zaujímavé a dôležité otázky, o ktorých sa e, momentálne e, hovorí. Čo podpora reformy novej kohezné politiky, e, ktorú podporujeme. Podporujeme rozumnú reformu pre územia a pre občanov. Vzhľadom na toto musím povedať, že naša konferencia už reagovala na správu o koheznosti a rovnako sme aj predložili naše návrhy k tomu, čo si myslíme, že je veľmi pozitívne a čo myslíme, že by trebalo ďalej preskúmávať, pretože niekedy samozrejme je ten háčik v detailoch, takže je to politika pre všetky regióny, my chceme, aby dohody to územnom partnerstve tam niekde boli, my chceme, aby to ďalej diskutovali, no a rôzne e, územia s handicapmi sú tiež riešené bez toho, aby sme zachádzali do detailov, ale bolo to tam uvedené. A potom tiež teritoriálny rozsah, čo sa týka funkčných oblastí, ako aj väčších oblastí prostredníctvom makroregiónu. Takže e, sú tu elementy nového myslenia, ktoré sú pozitívne. A teraz tie veci, ktoré je, že kde si treba dávať pozor a či, kde treba vnímať, ako sa to bude tvoriť v budúcnosti. No a čo sa týka kontraktov o partnerstve, ja nezopakujem, nebudem opakovať to, čo povedala Angelika, a je náročné byť posledným rečníkom, pretože všetko bolo povedané, keď to nepovedali všetci. A takže chcela by som niečo dodať k tým predchádzajúcim rečníkom, takže čo sú teda dohody o partnerstve. To zohľadňuje všetkých partnerov. Tí partnery sú regionálne orgány, sociálne a ekonomické partnery pri, priamo v teréne. Takže všetko, čo prispieva k realizácii veci priamo v teréne, pretože ak chceme úspešné, úspešnú implementáciu politiky, tak môžeme sa sústrediť na lisabonské priority a na stratégiu 2020. Ak nezapojíme všetkých, všetkých partnerov v teréne, tak nepodarí sa nám eh, implementovať a aso- asociovať všetkých, aby sme že implementovali politiku. Doteraz Lisabonská stratégia bola kalkuláciou, počtom rôznych, eh, rôznych čísiel o tom, ako zapojíme partnerov eh, do realizácie. No a teraz, keďže už máme tieto možnosti, ak toto má byť nejaké rozdielne, tak to bude musieť byť niečo, čo nazývame NCPR taký ten územný pakt. To znamená, že musí zahrňať socioekonomické partnerstva, ktoré spoja všetkých partnerov, aby dokázali spojiť všetkých partnerov v teréne a potom sa nám podarí e, mať tu viac úrovňovú, viac úrovňa riadenie, čo spojí e, tie naše priority, ktoré rešpektujeme, ktoré uznávame, no a potom národné aktivity, ktoré zahrnú e, všetkých e, aktérov a ich priority. Takže pokiaľ naše riadenie nepôjde z hora nadol, z dola nahor, ako aj na horizontálnej a vertikálnej úrovni, tak sa to nestane. Nechceme zopakovať chyby z minulosti. Máme možnosť zlepšiť to, máme nástroje a ja dúfam, že tieto dohody neostanú len mm, takými vecami ako vždy. Nikto nechce, sa nesnaží revolúciu, ale keď hovoríme o podmienkach, tak ako podmienka pre partnerstvo, zaistíte, že partnery spolupracujú e, na európskych prioritách, na stratégii 2020 a opätovne nechcem opakovať, čo už zaznelo, je dobrá vec sústrediť sa na stratégiu 2020 je to európsky projekt, je to európsky mechanizmus financovania, ale kohezná politika. Je to politika hospodárskeho rozvoja, ale tá tiež pomáha prekonávať regionálne rozdiely. Čiže nie je to len 2020 v zmysle konkurencieschopnosti a tak ďalej. Pomáha to rôznym veciam k zmenám v regiónoch, hovorím príliš rýchlo. Už prepačte mi všetci, áno. Ja veľmi prežívam túto tému. Takže ja vám myslím, že som vám pomohla pochopiť eh, toto eh, element partnerstva a tak ďalej. Takže treba, aby sme to zrealizovali. No a keď eh, sa asociujeme s odpovednou subsidiaritou všetkých partnerov, ak sa budeme snažiť, e, komisia pri vašej kontrole sa budete snažiť e, o túto kontrolu a bude to efektívne, tak potom všetci môžeme získať. Takže nechcem už viacej nič e, dodávať. O toto sa budeme snažiť. To byť teritoriálny politický pakt, dohoda, ktorá spája partnerov. A teraz tá podmienenosť Veľa sa tiež hovorí o takejto podmienenosti a ja mám ten pocit, že sme si nevždy istí, či hovoríme o tom istom, keď hovoríme o podmienenosti. Je to naozaj skutočne vo všetkých smeroch podmienenosť? Sú tu pozitívne podnety a stimuly. Sme v situácii, kedy zažívame hospodárske eh, problémy a všetci samozrejme si želáme, aby sa situácia zlepšila. A povedali to aj eh, zástupcovia, vieme veľmi dobre, ako funguje podmienenosť eh, v politike súdržnosti, ale je to niekde hore a nikto to nekontroluje. Ja by som dokonca povedala, že je to určitý druh kontroly, a možno je aj na auditoroch, aby overovali v našich regiónoch, či sa naozaj plnia všetky tie podmienky. Možno sa to menej týka výsledkov a viacej by to súviselo s kontrolou, takže viacej veci kontrolujme, ale tiež sa postarajme o to, aby sa tie výsledky splnili. Skontrolujme, či sa plnia podmienky a keď dáme do popredia práve tie podmienky, a budeme sa snažiť e, identifikovať určité oblasti, tak potom sa budeme snažiť o to, aby sa v rámci štrukturálnych fondov mohli zrealizovať tieto projekty. A ako to všetko prebehne? My v regiónoch, aj keď nie sme súčasťou pracovnej skupiny pre podmienenosť, to tu musím jasne povedať, nie sme proti princípu podmienenosti. My si myslíme, že je potrebné ďalej pôsobiť osvetovo a vysvetľovať, čo to znamená, ako môžeme byť zodpovednými partnermi. Ja by som dokonca povedala, že nie sme v princípe proti, nie sme proti makroekonomickým sankciám. Niektoré regióny sú zapojené do paktu rastu a stability, pretože majú také postavenie v štruktúre svojej krajiny, že im to umožňuje ale rozhodne nie sme v situácii, že by sme jednoducho z ničoho nič mohli e, do toho zapojiť projekt, ktorý už prebieha a ktorý by mal niečo tým príjemcom priniesť. Vzťahujú sa tieto podmienky aj na politiku súdržnosti alebo na vše, úplne všetky fondy, Vary sa to presadzuje vo všetkých krajinách. Ja mám pocit, že Veľká Británia je mimo, má predsa protokol o výnimke. Tak to potom na nich nebude mať žiadny vplyv a ja sa pýtam, či je to naozaj tak. A či to naozaj znamená, či to je spoločná Európa. To je taký veľký otáznik. Ako som už povedala, áno, sme za účinnosť, sme za spoločný postup, sme za to, aby sa veci brali vážne, a aby sme boli skutočnými partnermi, tak teda áno, podmienky je podmienenosť, sme za to, ale keď používate ten bič, tak sem tam musíte dať aj trochu toho cukru. A tie transeurópske siete, a priorita a tak ďalej, ale čo to znamená pre tie naše regióny, pre našu konkurencieschopnosť? Jednoducho budeme mať možnosť členským štátom dať nejaké percento na to, aby mohli riešiť svoje problémy priamo in situ v teréne. Napríklad Grécko má veľmi veľa ostrovov, teda veľmi veľa ostrovných území. Ako to vyriešiť eh, v tých územiach? To všetko je eh, súčasťou eh, zmluvy o rozvoji, to je súčasťou tejto politiky. My sme tu preto, aby sme pomohli aby sme si druhých vypočuli, aby sme k tomu povedali naše názory, aby sme boli partnermi. Áno, v poriadku, tie podmienky, buďme jasní, čo to presne znamená. Znovu opakujem, chceme byť partnermi, chceme byť začlenení a chceme na pomoc celej veci. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem pani Leny Mariano za vašu zaujímavú a veľmi rýchlu prednášku. A teraz by som uzavrel prvú časť vypočutia tým, že dám slovo pánovi Nikolasovi Martinovi. To je zástupca riaditeľa v riaditeľstve v DG pre súdržnosť v Európskej komisii. Ďakujem, pán predsedajúci. Najprv by som poďakoval výboru REGI za to, že zorganizoval dnešné verejné vypočutie My už niekoľko mesiacov sme sa snažili využiť príležitosť na čo najširšiu spätnú väzbu, pokiaľ ide o návrhy pre budúcu politiku súdržnosti a konzultačného procesu. A je veľmi zaujímavé, že sa dnes môžem zúčastniť tohto výstup, tohto verejného vypočutia a že si môžem vypočuť odborníkov na takéto zásadné témy. Spoločným cieľom všetkých tých prednášok bola efektivita, účinnosť. Všetci ju dnes spomenuli. A tento cieľ samozrejme zdieľame, ako zabezpečiť, aby táto politika bola najúčinnejšia vo všetkých svojich aspektoch fungovania. Teda ako peniaze vydáme, na čo ich vydáme a akým spôsobom získať správne informácie o tom, ako sa používajú tieto peniaze. Nechcem príliš dlho hovoriť, ale čo je dôležité je, aby sme mohli našim hostom a rečníkom položiť otázky a aby sme počuli odpovede. Takže ja sa budem venovať tým trom hlavným témam. Pokiaľ ide o ten strategický aspekt, aspekt podmienenosti a partnerstvo a viac, viacúrovňové riadenie, tak najprv tie strategické záležitosti. Pokiaľ ide o závery 5. správy o politike súdržnosti, tak tam sa hovorí o strategickom aspekte okrem iného a sem patrí aj myšlienka spoločného strategického rámca kontraktu, partnerstva a programu, takže je to akýsi balíček. A jeho hlavnou myšlienkou je poprvé zabezpečiť, aby sme sa zamerali na priority EÚ v rámci investícií tejto politiky a tieto politiky to sú vlastne ciele 2020 a ako to zaistiť, ako to dosiahnuť. A tak, že zapojíme strategické procesy z hora na dola aj z dola nahor. To je tá výzva. A to chceme dostať do toho strategického rámca. A tá myšlienka toho spoločného strategického rámca je, že to je dokument komisie, ktorý predstavuje akýsi návod, ako by politika súdržnosti vďaka rôznym druhom investícií mohla prispieť k cieľom Európy 2020 a ako to dosiahnuť nielen financiami z tejto politiky, ale aj ďalšími inými integrovanými zdrojmi financií. Teda je to integrovanejší prístup pri využívaní európskych finančných prostriedkov z rôznych zdrojov a potom dať to do súladu s financiami e, z vnútroštátnej úrovne. Takže to je taký ten široký strategický postup. A praktický návod ku koordinácii investícií. Potom tu máme kontrakt partnerstva, to je to vyjadrenie na tej vnútroštátnej úrovni o tom, ako sa prostriedky z politiky súdržnosti budú využívať na realizáciu cieľov a čo je na tom dôležité, že to predstavuje ten integrovaný prístup, pretože sa zameriame na tie tri rôzne fondy. Fond súdržnosti, Fond regionálneho rozvoja a sociálny fond a musíme brať do úvahy aj rozvoj vidieka. Kontrakt partnerstva bude takým základom pre členské štáty, ako môžu robiť túto koordináciu na vnútroštátnej úrovni. Je to aj platné aj pre ten aspekt partnerstva. Ten kontrakt partnerstva je práve to miesto, kde sa vytvoria záväzky na to, aby sme získali výsledky, ktoré napomôžu naplniť tie všeobecné ciele Európy 2020. A bude sa do toho brať samozrejme aj tá podmienenosť, ale to ešte spomeniem. A teraz k tej podmienenosti. To je jeden z hlavných prvkov, aspektu efektivity, výkonnosti. A mne sa páči, ako sa to naformulovalo ako praktická podmienenosť, ktorá by mala zlepšiť realizáciu výsledkov politiky súdržnosti. To zodpovedá aj nášmu smeru uvažovania o tom, ako to prakticky zaistiť, aby tie investície prispeli k realizácii tých plánovaných cieľov. Hovorilo sa o, o tej skupine pre podmienenosť, ktorá sa schádzala v minulosti a mala byť takým tým fórom, kde by sa malo skúmať, ako môžeme tú podmienenosť rozvíjať. Nie je to len dialog medzi komisiou a odborníkmi členských štátov. Zapojil sa do toho aj Európsky parlament, ECOSOC, Výbor pre rozvoj, aj Európsky účtovný dvor. On tam bol ako pozorovateľ. A tak sme mali príležitosť na rozsiahlu diskusiu. A v budúcich týždňoch vypracujeme závery. Diskusia sa zamerala na tie praktické, na tú praktickú podmienenosť, aby sme dosiahli úspešnosť investícií aké sú nevyhnutné predbežné podmienky pre rôzne druhy investícií a my sme to tak aj ilustrovali rôznymi príkladmi. Niekedy je potrebné mať správny regulačný rámec, teda aby sa správne implementovali európske nariadenia, napríklad poľnohospodárstva, energetika alebo inde a tiež zaznelo odporúčanie komisie, aby si regióny vypracovali rozumné stratégie špecializácie, aby si stanovili, aké by mali mať správne inovatívne investície, aby maximalizovali svoj potenciál. sú široké, sú presne zacielené a to tak, aby zaistili existenciu tých nevyhnutných predbežných podmienok na účelnosť investícií. Určite nejde o to, aby sa tá podmienenosť stala nejakou prekážkou, aby bola izolovaná. Musí to byť veľmi úzko prepojené s investíciami. Vieme, že existuje určitá obava, aj to tu zaznelo, pokiaľ ide o podmienenosť na vnútroštátnej úrovni, že ak sa to nesplní, tak by to mohlo mať negatívny dopad aj na regionálnej úrovni. Je to naozaj citlivá otázka. A my sme v pracovnej skupine o tom tiež diskutovali a budeme to musieť brať do úvahy pri príprave na riadení. Je potrebné tú podmienenosť oddelenie skúmať sú tu otázky horizontálnej povahy, napríklad administratívne kapacity alebo určité zvláštne slabiny, ktoré sme detekovali v minulosti a ktoré by sa mohli týkať všetkých regiónov v členskom štáte. a aj keď majú vnútroštátny aspekt, tak je tam aj ten aspekt regionálny. Takže ako som už povedal, je to citlivá téma. A bude dobré, aby sme si zapamätali to, čo sa tu povedalo a uvidíme, ako sa nám to v praxi podarí zrealizovať. A teraz dovolte mi, aby som sa vyjadril k partnerstvu a k správnemu riadeniu. Jedným z pozitív našej politiky je viac úrovňové riadenie. A to že sa ho zúčastňujú aktéry na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni. Kontrakt partnerstva bude takým dokumentom, ktorý predloží členský štát ale Nebude sa vypracovávať izolovanie na vnútroštátnej úrovni, mali by sa na ňom podielať aj lokálni, aj regionálni aktéry. A tento dokument vytýči alokáciu programu financovania a tiež predbežne naplánuje, ako tieto programy budú prispievať k tematickým cieľom Európy 2020 a bude potrebné na vnútroštátnej úrovni zapojiť aj tých ďalších partnerov. Takýto strategický rámec poskytne jasný návod na to, aby vnútorné procesy, ktoré k tomu majú viesť, aby zapojili nutne partnerov na všetkých úrovniach. A to je prvok, ktorý sme brali do úvahy počas najrôznejších stretnutí so zodpovedajúcimi aktérmi, teda že musíme nájsť spôsoby, ako posilniť toto partnerstvo na vnútroštátnej úrovni. V nariadeniach na obdobie, na období po roku 2013. To bolo z mojej strany všetko, pán predsedajúci. Samozrejme chcem dať aj ostatným príležitosť, aby sa zapojili do diskusie a možno aj neskôr v budúcnosti sa budeme môcť k tejto diskusii vrátiť. Ďakujem. A teraz otváram diskusiu. Pán Musorakis je prvý. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať rôznym rečníkom, ktorí tu dnes vystúpili. A chcel by som vyzdvihnúť to, čo tu opakujem vždy. Kohezný fond je stanovený na ciele stratégie 2020, ale sú tu rôzne miery vývoja jednotlivých um, územných samozpráv a tie sa nezohľadňujú a tým sa tie rozdiely len priostria. A už sme si predsa zozbierali skúsenosti z Lisabonu. Poukazujem na to, lebo Európa 2020 si stanovila mnohé ciele a tieto ciele neprispievajú alebo nebudú prispieť k tomu, že by sa regio, regióny zbližovali v rozvoji. Ale veď to je predsa cieľ koheznej politiky. Predovšetkým pani Mariano by som sa chcel poďakovať. Ak som vás dobre pochopil, zastávate rovnaký názor ako ja, že totiž na regionálnej úrovni ciele e, eh, 2020 musia byť uskutočnené, ale musí ísť aj o to, ako tie jednotlivé rozdiely medzi regiónmi možno vyvážiť. A okrem toho si myslím, že my všetci by sme tieto ciele 2020 eh, mali posúvať vpred lepšie rozvinuté E, regióny tu budú úspešnejšie než tie menej rozvinuté, pretože majú lepšie technologické možnosti. A preto dve otázky. Existujú štúdie alebo e, z nejaké e, postrehy, ktoré by hovorili o tom, že Európa 2020 zohľadní aj tie rozdiely medzi európskymi regiónmi, že ich bude vyvažovať alebo ide o tie disparity, tie, to použitie tých prostriedkov, čiže nie len absorpčnosť alebo redukovanie výdavkov na energiu. Ako to vnímajú naši hostia? Ako by mohli tie rozdiely medzi regiónmi byť odstranené? A ešte chcem povedať, že Nemôžem súhlasiť s pánom komisárom Hánom, ktorý tvrdí, že Európa 2020 a automaticky odstraní rozdiely medzi regiónmi. Ďakujeme. Pán Piper. Vám som mal dať ako spravodajcovi najprv slovo. Ďakujem, pán predseda. Sme tu e, na to, aby sme sa poučili od expertov, aby sme si tu e, poskytovali referáty. Mám preto otázky na odborníkov. Len tak e, heslovite začnem. Pani Marina, periférne oblasti, Povedali ste, že by ste si želali podiel týchto regiónov, určitý percentuálny podiel. Ako by toto malo fun- fungovať, keď to budú chcieť mesta, vidiecké oblasti, keď to chcú makro, makro e, oblasti. Každý chce niečo z koheznej politiky. Čo potom nám zostane? Aký môžeme byť? A to je teda otázka na vás. Tiež otázka 2020. Tu ste povedali, nie príliš veľkú mieru viazania prostriedkom. Musíme e, regióny, ich potreby zapojiť, zohľadniť. Zdá sa vám táto stratégia príliš vzdialená? Sú to skôr základné štruktúry, ktoré potrebujete? Je vám to príliš teoretické? Čo e, vnímate tým slovom regióny spolu prijať, vzať na palubu, tak povediac? Ako to rozumiete? Ďalšia rečnička, vy ste, pani, hovorili o tom, že makroekonomické výdavky vnímame skepticky. To potvrdili aj všetci e, odborníci, a preto sa pýtam vás všetky, ako si vysvetľujete súvislosť medzi najzadlženejšími štátmi, ktoré porušujú tieto kritéria stability a že súčasne sú to tie štáty, ktorých regióny najčasť, naj, e, najčastejšie e, používajú štrukturálne prostriedky. Je teda súvis zadlženie krajín a pritom e, zneužívanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Teda zneuži- zneužitie tých prostriedkov. Netreba proti tomu niečo podnikať. A potom otázka na pána profesor Šlachtu. Vy ste povedali, že strategický rámec, agrárny, výskumný, sociálny, že potrebujeme celostrategický rámec. To len podporujem pre členské krajiny, ale do akej miery konkrétne môže to zadanie byť pre členské krajiny? Problém v Polsku či v Nemecku je ten, že je tu také e, šablónovité myslenie ministérií, ministerstiev. Každý podporuje svojimi prostriedkami, európskymi prostriedkami to isté. Máme spoločný strategický rámec. Ako môžeme e, zničiť toto, e, toto myslenie šablónovité? A posledná otázka pánu e, Ilatimu, fínskemu expertovi súhlasíte s rôznymi podmienosťami N plus 2, finančná správa, to všetko je v poriadku. Ale čo by bolo proti tomu, keby sme my, európske zákonodárstvo, ktoré existuje napríklad v uverejnom obstarávaní, keby sme poznali štáty, kde nie je to dobre implementované, čo hovorí proti tomu, keď my potom povieme, urobte si domáce úlohy, Prineste najprv európsku záko- e, európske zákonodárstvo takým spôsobom, aby to doma fungovalo, aby tieto nezrovnalosti e, e, ako podmienku pre, pre, pre prostriedkov, takisto tvorba cien, konkurencie, e, právo hospodárskej súťaže. To všetko sú otázky, ktoré musia byť dobre implementované, kým budú európske prostriedky, pretože tieto podmienenosti priamo súvisia aj s koheznými prostriedkami. To by boli moje otázky. Ďakujem. Ďakujem, pán uh, eh, uh, eh, Olbrich. Uh, eh, ja len nadviažem na Markusa Pípera. Myslím si, že toto je jediná, jediná možnosť ako expertov vy, vypočuť Poprvé teda mám veľmi provokatívnu otázku pre pána profesora Šlachtu, ktorá je to prvá časť jeho prejavu, kde veľmi správne vyjadril očakávania ku koheznej politike, ktoré narastajú. A zdá sa, že kohezná politika môže nahradiť všetky politiky EÚ. A samozrejme, že My máme možnosť buď rozšíriť tú politiku, alebo zredukovať očakávania. Čo si myslíte, že je lepšie znížiť očakávania, vyjazniť, o čo tu ide, alebo pokúsiť sa ukázať, že to je také dôležité, že potrebujeme veľa prostriedkov. To je veľmi provokatívne, ale potrebujeme to, pretože všetci máme tendenciu brániť sa per definicionem. A každý hovorí o rôznych veciach pritom. Vytvárame naozaj imič politiky, ktorá sa dotýka všetkých polí a mám tu otázku na nášho fínskeho experta. Niečo, čo ma celý čas zaráža, je to, že keď diskutujeme o stratégii 2020, hovoríme o politike po roku 2013, ale pokiaľ tomu ja dobre rozumiem, 2020 už začala. 2013 bude štvrtý rok stratégie 2020. Veľmi dobre ste vysvetlili tú doplne, doplnkovosť národných programov, ale čo kohezná politika a 2020? Budeme pripravať novú koheznú politiku v strede roku 2000, v strede bloku 2020 to znamená, že kohezná politika by mala byť pripravená na druhé štádium 2020. Alebo by sme mohli zmeniť to teraz. Ale to sa nedá, lebo je to už naprogramované. Máme dojem, že tu hovoríme o 2020 ako o niečom, čo začne o 4 roky. Máme už ale národné programy. Je to teraz. Nebude to 2013. Ako by sa teda mali doplňať 2020 a kohezná politika? Nemajú rovnakú dynamiku. A posledná otázka pre predstaviteľov asociácií. To, čo vy chcete navrhnúť pre kontrakty partnerstva, pretože je jedna z najkrajších vecí. Každý hovorí o o, tom inak, každý to inak chápe. To sme si vypočuli aj od komisára Hána, pretože pokiaľ tomu dobre rozumiem ja, poprvé, čo pán profesor to dobre ukázal, že, že meníme programovacie dokumenty. a chceme mať novú verziu národných stratégií, tá, to znamená výmena usmernení, ale to nie je kontrakt. Chcete vytvoriť kontrakt a ten z definície má pro, pro, program kon, e, podmienenosti, ak je to skutočný kontrakt a nie je dohoda. Ako, dokonca aj dohoda je na, národný referenčný materiál. Nie je to nič nové. Ak je to kontrakt, tak to znamená kto s kým. Komisia s členskými krajinami. A problém znie, čo znamená partnerstvo, medzi kým? Komisiou a členskými krajinami alebo komisia a všetci ostatní? Máme kontrakt medzi komisiou a členskými krajinami a ďalší ako pozadie, ako kontext, teritoriálny pakt, alebo chceme mať s tým kontrakt, v tom kontrakte s komisiou v rôznych partnerov. Ja mám totiž ten dojem, že máme rôzne očakávania. Môj, moja predstava, a tu by som chcel počuť vašu reakciu, že v kontrakte medzi komisiou a členskými krajinami to by malo byť silná podmienenosť, veľmi silná podmienenosť. Členské krajiny mali prezentovať návrhy na viacroč, viac úrovňové riadenie programov ako, ako povinnosť. Dohoda medzi že dohoda o tom, že monofondový systém nefunguje a mali by sme prejsť k multifondovému systému, Veľmi zaujímavá poznámka, že pozitívne incentívy nie sú správne. Veľmi často počujeme z členských krajín, že pozitívna kondicionalita by mala byť riešením. Toľko moje príspevky. Ďakujeme. Pán Fan Nistor a pán Tremotropoulos a potom odborníci. Ďakujem. Nadviažem na slova o časovom rámci. Mohli by sme si vyjasniť pozíciu teritoriálneho paktu. Podľa mňa krajiny majú možnosť diskutovať predtým, než začneme v roku 2013 plánovať s novými programami. Je potrebné, aby každá krajina zaujala svoj pohľad na tom, ako budú fungovať v partnerstve, ako budú decentralizovať partnerov. A toto je môj názor a potom sa môžete podľa mňa zaoberať e, na programovej úrovni s kontraktami. Mohli by sme si navzájom pomôcť a vyjasniť to. A druhá vec, ktorá by ma zaujímala, to je multifund. Fond. Želáme si to, máme tu ciele, Chceme integrovať to špeciálne, aby sme partnerom umožnili a regiónom a mestám umožnili spolupracovať na komunitárnej úrovni, horizontálnej úrovni. Nemali by sme mať aspoň základnú predstavu o tom, že keď máte jeden fond, ktorý používate na 70 prostriedkov napríklad, tak musíte vaše výsledky e, neskôr e, preverovať auditom na úrovni jedného fondu, aby ste mali flexibilitu vybrať z jedného alebo druhým smerom, z regionálneho naopak, druhým smerom množstvo byrokracie na neskôršie dokazovanie, že sme splnili všetky pravidla všetkých e, plánov. Takže máte predstavu, e, vy, naši ctení poradcovia, kde sa v tomto máme pohybovať? Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Rád by som položil krátku otázku pani eh, Angelike Potmögele. Ako vy vnímate kohéziu, súdržnosť a konsekventnú implementáciu partnerstva v zmluve z Lisabonu? Ako si to predstavujete? V akých krokoch to má byť realizované? čo tu môže byť dosiahnuté v porovnaní s starajšími postupmi. Ďakujeme. Pán Tremopulos. Nech sa páči, máte opätovne slovo vy, e, e, jednotliví odborníci. Kto chce hovoriť prvý, nech sa páči. Ďakujem, pokúsim sa odpovedať veľmi pomaly. Mám tu otázku e, percentuálneho podielu v tých Eh, o krajových teritoriách, je to veľmi zaujímavé, pretože moja predstava neznamená nevyhnutne hovori, eh, hovoriť o mojich teritoriách, ale hovoriť o teritoriálnemu prístupe, ktorý je v zmluve. Ako to možno urobiť? Ak hovoríme o pozitívnych stimuloch, môžeme namiesto toho, aby sme hovorili, že dáme viac prostriedkov ľuďom v ktorí sú v urbánnej oblasti. Možno by sme mali povedať, že členským krajinám a regiónom by sme mali umožniť sami sa rozhodnúť, aby sami sa rozhodli, aby mali teritoriálne príspevky a vyčlenené prostriedky v rámci programov a v rámci flexibility pre časť fondov, možno by to mohlo byť 20%, aby sme mohli povedať, že toto by boli moje prostriedky, moja oblasť, kde budem riešiť teritoriálnu kohéziu v mojom teritóriu, v mojej krajine, v mojom regióne. A potom si môžete vybrať členské krajiny, asociácie, ktoré sú s tým spojené, ktoré to budú percenta, či pre ostrov, alebo 197 e, článok e, o teritoriách alebo pre mestské oblasti. V Holandsku by to bola asi mestská oblasť, či by to malo závisieť na teritória, keď je tu špecifickosť alebo osobitná oblasť, o ktorú ide, to presne hovorím. Takže v tomto prípade by sme dali možnosť teritoriám, aby mali možnosť e, riešiť to a dať flexibilitu tým, ktorí to dávajú do programov, do kontraktu, aby sa to riešilo. Takže to je tá vec. Myslím si, že v tomto ohľade som za solidaritu teritórií. Nie e, dajte nám prostriedku, aby sme urobili tento, e, túto činnosť. Dajte nám prostriedky, aby sme si mohli pomôcť a prekl- preklenuli rozdiely. To je dôležité. A pokiaľ ide o stratégiu 2020 a ciele, koheziu, e, pravdepodobne to všetko už vysvetlil pán Olbrich. Pretože samozrejme, stratégia e, e, už existuje, veci sa dejú, národné akčné plány sa robia, takže my by sme tieto kľúčové princípy sledovali, ale je dôležité, aby sme vedeli, že kohezná politika má misiu, ktorá je definovaná v, tak, v zmluve ako také. Je to vlastne misia, preklenovania a e, rozdielov, pretože ak to neurobíme, nemôžeme, nebudeme v stave pokročiť, vytvoriť postup. Nemôžete rozviať len časť teritoria, musíte holisticky riešiť celé územie a pomôcť si navzájom v rámci teritoria, aby ste urobili niečo e, pre rozvoj. To v zásade hovoríme. A to bude podľa mňa naozaj nie veľmi ambiciozne dospieť k záveru, že Európa 2020 ako stratégia sa zaplatí len štrukturálnymi fondami, pretože to, to nie je veľká suma na stratégiu únie na e, splnenie cieľov. Myslím si, že to je stratégia, ktorú únia chce na to, aby sme ju dali Európe, aby sme sa vysporiadali s 21. storočím a vyšli z krízy. Mali by sme vidieť na semestrálnom samite, ako sa táto stratégia splní koordináciou iných fondov, výskumných fondov, inovačných fondov, všetkých fondov, ktoré prispejú splneniu stratégie 2020. Takže naozaj by bolo sklamaním, keby sme verili, že len štruktúralne fondy zafinancujú celú stratégiu dnešnej Európy. To je odpoveď na toto. A boli, boli tu rôzne Predseda prerušuje rečničku. E, tlmočníci sa stiažujú. Dobre, takže teraz v druhej časti o partnerských dohodách. Hovorili ste o tom, ako teda prakticky to urobiť. Ja viem, pretože už sme to o tom hovorili, ako to teda zrealizovať zmluvy. Samozrejme, ja si nemyslím, že sa uskutoční, aj keby sa mi to páčila, aj keby sa mi to páčilo, tak komisia nikdy neuzavrie dohodu s individuálnymi regiónmi. Nemyslím si, že to bude možné. Skôr si myslím, že to bude nemožné s ohľadom na počet regiónov, ktoré máme. Takže si myslím, že kontrakt by sa uzavrel s členským štátom a tak ako to už povedal zástupca komisie, bude to rada alebo odporúčanie komisie by bola uzatvorená dohoda. Teritoriálny pakt medzi komisiou členskými štátmi, regiónmi, ešte predtým, než sa podpíše eh, kontrakt. Takže ešte predtým, než sa eh, podpíše zmluva, to prediskutujeme, takže keď bude zmluva podpísaná, tak predtým eh, preukážeme, ako budeme realizovať veci, čo budú robiť jednotliví, jednotliví partnery na výkon tej ktorej časti zmluvy. Takže to je najjednoduchší spôsob, ako postupovať. A posledná vec, to je ten postup multifund. Samozrejme, to je dobrý prístup, ktorý nás berie späť do minulosti. Myslím, že najjednoduchší spôsob, ako to vnímať, je v tomto regionálnom programovaniu dať plný zmysel. To znamená, že budeme sa tam snažiť vyriešiť otázky, ktoré budú uvedené potom v zmluve a tak ďalej. Na základe tohto potom budeme môcť využívať prostriedky z akéhokoľvek MDG alebo rozpočtového národného štátu na to, aby ich realizovali na mieste. Takže asociácia rôznych eh, fondov, programového eh, výbora na eh, spojenie na, na realizáciu veci na regionálnej úrovni bolo najjednoduchšie. Regionálny programming bol to cestou, ako postupovať dopredu, pretože viete, čo budete chcieť alebo čo chcete a môžete využiť finančné prostriedky z rôznych generálnych riaditeľstiev, rozvoj vidieka, infraštruktúra alebo tak ďalej. No a očividne percento výmeny medzi fondami už je možné aj teraz medzi Európskym sociálnym fondom a RDF. To je iná otázka. Takže najjednoduchšie je na úrovni regionálneho plánovania umožníte istú flexibilitu, ako umožníte toto regionálne plánovanie. To je realizácia alebo realita v teréne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Profesor Šlachta, ďakujem pekne. Ja som veľmi rád, že aj ja môžem ešte niečo dodať. Ja by som chcel hovoriť o štyroch veciach. Poprvé, prístup Multifund. V Polsku je 16 regionálnych operačných programov, rovnako intervencia Európskeho sociálneho fondu je ten centrálny program, ale 6 priorít je regionalizovaných. Takže to je druhý element. No a štvrtý element, to, to je Európsky fond pre rozvoj vidieka, ktorý má 16 operačných častí a má iný operačný systém. Takže všetko dokopy je to veľmi komplikované a ak e, sa zhovoráte s nejakým guvernérom v Polsku, e, tak e, boli by ste zarazení, aké kritické to je e, takej sofistikovanejšej, takým sofistikovanejším spôsobom. No a dôležitá otázka je to, že software a hardware sú od seba vzájomne vzdialené e, aj v rámci rôznych operačných programov. Druhá otázka, ktorú položil Jan Obricht, je dôležité, ak sledujeme rozvoj koheznej politiky od roku 1988 po reforme Jacques Delorsa. No prečo táto politika bola taká inteligentná? Pretože v rámci ďalších a ďalších programovacích období dokázala zohľadniť nové výzvy, pre ktorými stála Európa. Na no teraz sme sa poučili, že sú tu očakávania, že táto politika dokáže vyriešiť makroekonomické výzvy Európy, krízu a tak ďalej. Môžeme mať 2-3 dopadov na toto, takže treba bojovať proti kríze, treba riešiť otázky makroekonomickej stability, ale naša úloha je pomerne limitovaná. A ja nechcem hovoriť o EU 2020, to je na stole. Čo je však zlé z nášho hľadiska z EU 2020, je oveľa jednoduchšie dosiahnuť ciele EU 2020 na centrálnej úrovni. Ak sme ochotní dospieť k reálnym výsledkom a my zodpovedáme do istého, do istého rozsahu za regionálnu dimenziu. A tretia vec, A tá tretia vec, teda napríklad v prípade Polska, to bolo naozaj veľmi pekná časť. To prvé programovacie obdobie a roztiahnuté na všetky ministerstva, na všetky oblasti pôsobenia. pretože tu existuje aj rozvojová politika a mnohí rozvojoví aktéry v Polsku chcú využívať rozvojovú politiku. Začína to programovaním, monitorovaním, hodnotením, výberom projektov a tak ďalej. To je fáza číslo 1, čo budeme robiť vo fáze číslo 2. Pre Polsko to je obdobie 2013. Musíme sa tematicky sústrediť a to by nemala robiť Európska komisia, ale malo by sa to robiť v priestore, ktorý by vytvorila Európska komisia. A mala by to robiť polská vláda, tá by si mala vybrať svoje tematické priority. A moja posledná poznámka. Veľa ľudí v Európe nezistilo, že je tu opäť duálna štruktúra členský štát a Európska komisia. Teraz je tu ak, akási trojuholníková alebo trojstranná konštrukcia, pretože do toho pristupuje ešte Európsky parlament a aj on je zodpovedný za vyjadrenie tej regionálnej dimenzie. A to by sa nemalo podceňovať a podceňovalo by sa to, keby sme pokračovali v tej duálnej konštrukcii. Ďakujem, pán profesor, máme už veľmi málo času. Rád by som upozornil, že o 15 minút už nebudeme mať tlmočenie, takže buďte čo najstručnejší. Pán Alfonso a potom ďalší kde sme, v ktorej časti diskusie, možno by sme mali zajsť do detailov a pouvažovať, ale najskôr o tých veľkých liniách, osmerneniach. Lizabonská zmluva zadefinovala aj ciele koheznej politiky a aký je cieľ tá územná súdržnosť aká konvergencia. Aj v roku 2020 bude treba robiť teda túto politiku súdržnosti. Takže hierarchia cieľov to je jedna územná celistvosť a potom pohľady v tejto politike, ako najlepšie harmonizovať si 20 a teda je dôležitejšia tá hierarchia aj v tých e, prioritách politických. Táto politika súdržnosti má podľa mňa aj za cieľ to, že pre všetky územia EÚ dosiahnuť rovnováhu, tak ako robíme reguláciu o finančnej oblasti, tak potrebujeme takúto aj v regionálnom rozvoji potrebujeme nástroje, ktoré sú schopné kompenzovať nerovnováhy vyplývajúce z prírodných podmienok. E, vieme, že niektoré oblasti sa vyľudňujú a iné oblasti sa zahusťujú a potom potrebujú a my potrebujeme tieto nerovnováhy vykorigovať, takže ja si myslím, že potrebujeme mať takú politiku konvergencie, ktorá nebude konjunkturálna, pretože doteraz bola skôr konjunkturálna. Máme, mali sme 80. roky, príchod Španielska, Portugalska, potom obdobie, ktoré prebieha, to je ešte pristúpenie východných krajín. Do budúcnosti potrebujeme niečo udržateľnejšie a preto si myslím, že by sme tento návrh mali vydržať, e, využiť pardon, a aby sme ten eh, cieľ konvergencie urobili ako dlho udržateľný a nerobiť skôr takú politiku, ktorá len dobieha, ale vytvoriť skutočný nástroj, ktorý sa pozerá do budúcnosti a ktorý dosiahne, aby regióny udržateľne boli v rovnováhe. Teda takúto architektúru a takú politiku by sme mali mať, ktorá bude mať ten dopad z dlhodobého hľadiska. Ďakujem pani May I ask you also to be as brief as possible, Prosím vás, aby ste boli čo najstručnejšie, ak by sa dalo. Áno, ja budem veľmi stručná, pretože mnohé otázky, ktoré som chcela položiť, tak už padli. Či už pán Fan Nistelro ich položil, pán Tremopulos a ďalší. Som spokojná s odpovediami, ktoré som dostala na ich odpovede, teda na ich otázky, pardon. A preto sa obmedzím len na jednu dodatočnú otázku. Vychádzam zo všeobecnej poznámky, že v tomto všeobecnom rámci, ktorý komisia definuje a ktorý má za cieľ, aby sme mali e, rozpočet, ktorý je jasne zadefinovaný, tak v tomto kontexte je potrebné, aby sme sa sústrili na strategické ciele. A tieto strategické ciele, už sme ich zadefinovali tou podmienenosťou, viac stupňovým riadením a tak ďalej. Ja s tým súhlasím, ale je v každom prípade dobré, aby sme nezabudli eh, na pochybnosti a skepticizmus, ktorý vyjadrili viacerí rečníci. A preto by som vyzvala Európsku komisiu, aby nad tým pouvažovala. A mám jedinú otázku na pani Mariano. Vyjadrili ste pochybu a sústredujete sa na potrebu podmienenosti aby, e, ako sa správnym smerom rozdeliť ten, e, tú politiku, tú časť e, byča a tú časť cukru, ale v tom, cukru, ale v tom vašom vystúpení som nenašila žiadne možnosti, žiadny návrh, či tá podmienenosť sa môže realizovať, aby sme boli účinnejší tak, ako to chceme, vďaka nejakým podnetom, ktoré budú pozitívne, pretože to by sme mali nasledovať a neísť skôr cestou sankcií, pretože súhlasím, že sankcie môžu potom prinášať so sebou byrokratickú záťaž a nie je to zjednodušenie, ktoré si želáme. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz sa poprosím odborníkov. Áno, áno, veľmi stručne odpoviem v súvislosti so stratégiou Európa 2020. Rada by som upozornila na to, že politika súdržnosti podporuje súdržnosť, snaží sa znižovať, zmenšovať rozdiely medzi regiónmi a takýmto spôsobom prispieva k tej stratégii 2020. A preto je to aj tá otázka na pána Lachtyho. No dobre, OK, stratégia 2020 na to sa musíme ešte pozrieť a my nejakým spôsobom potrebujeme vyriešiť tie tematické bloky a ja by som sa spýtala, čo presne myslí tou tematickou koncentráciou. Ďalšia otázka na pána Šľachtu. On povedal, že pokiaľ ide hodnotenia výdavkov, tak to je veľmi dobré, teda tu máme dobré, dobré meracie nástroje, ale potrebujeme aj ďalšie nástroje, ktoré budú merať tie výsledky, výstupy. A tu by som sa rada spýtala, akým spôsobom si to naozaj predstavujete v skutočnosti, pretože tam potrebujeme ďalšie nové nástroje. Jednu minútu má každý z odborníkov na odpoveď. Nech sa páči. Padli tu tri otázky na moju adresu. Jednu od spravodajcu pána Piepera, ktorý sa pýtal na legislatívnu podmienenosť a na otázky verejného obstarávania a podobne. Nuž tu by som povedal, že my už sme e, tú podmienenosť zaviedli a musíme sa riadiť všetkými pravidlami pre zadávanie e, verejného obstarávania tendrov a to je v praxi naozaj veľmi náročné, ale všeobecne môžeme povedať, že by sme celú tú úlohu rozvoja Európy a regionálnej politiky mohli, neviem, či by sme mohli klás na tie fondy a z toho vo Fínsku dávame len 3% a to z toho HDP a to teda z toho takéhoto malého vreckového by sme asi nezvládli. Takže v tomto zmysle podporujeme postoj Európskej komisie k tomu, aby sa flexibilne a tematicky koncentrovalo. V rozvinutých regiónoch potrebujeme prísnu koncentráciu určitých tém, a mali by sme sa zamerať na rozvoj tých regiónov, kde to financovanie je zložitejšie a to, v tom podporujem komisiu. A pán Olbricht a ďalší sa pýtali na časový harmonogram. Teraz máme v platnosti stratégiu 2020 a hovoríme o reforme politiky súdržnosti od roku 2014. A Ja si tiež kladiem otázku, toho časového harmonogramu. Navrhujeme teraz dve stratégie a musíme naplňať aj Lisabonskú stratégiu, alokovať prostriedky a zároveň je tu stratégia 2020. Takže túto otázku by som skôr posunul pánovi Nikolasovi Martinovi, ktorý je zástupca DG Regio. aby sa podporil prechod zo systémov Lisabonu na systémy Európa 2020, pretože je príliš náročné a metúce realizovať dve európske stratégie zároveň. A pokiaľ ide o hodnotenie, to nebola naša téma, ale je dôležité, aby sme mohli prejsť na politiku súdržnosti, ktorá bude vychádzať z cieľov, ale treba si položiť otázku, ako objektívne tie výsledky merať. Musíme sa o to pokúsiť, pretože to je tá správna cesta vpred. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Veľmi stručne ďalšia odborníčka, pokiaľ ide o otázku pána Piepra, pokiaľ ide o to makroekonomické založenie štátov a ten nedostatočný úspech v štrukturálnych fondoch. Už som o tom hovorila. My nie sme proti podmienenosti. vo chvíli, kedy sa v štrukturálnych fondoch zistí, že sa tieto prostriedky adekvátne nevyužívali, tak je potrebné niečo urobiť. A potrebujeme tu aj technickú pomoc, aby tie technické prostriedky sa využívali správne a aby celé to riadenie aj tá správa boli efektívnejšie. A v tejto súvislosti sme za sankcie, ak sa tieto prostriedky nebudú správne využívať. Rada by som tiež dodala niečo k tomu začleneniu partnerov z regionálnej a miestnej úrovne. Ja mám pocit, ako keby tu v podstate existoval strach z takejto spolupráce. veľmi často dochádza k tomu, že si ľudia na európskej a národnej úrovni, teda regionálnej a národnej úrovni, európskej a národnej povie, my vieme, čo vy chcete na tých regionálnych úrovniach, ale je potrebné, aby bola lepšia spolupráca, minimálne si to vyskúšať, ako by to vyzeralo v tom vyššom začlenení. My ako organizácia sme práve takýto návrh predložili. Je to ten návrh, ktorý sa týka dohôd partnerstva v súvislosti s rozvojom a s investíciami. A tento princíp partnerstva to je niečo, čo by sme mali využívať a to do takej miery, ako je to len možné. Správne hovoríte, že už teraz tej štruktúrálnej politiky fondov máme určité možnosti a tie je potrebné využívať. To znamená využívať ich takým spôsobom, aby splňali tie stanovené ciele. Ale pokiaľ ide o stratégiu 2020, tak to si myslím, že by bolo oveľa lepšie, než čakať, tak už konať teraz. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, ďakujem všetkým rečníkom. za zaujímavé príspevky a vystúpenia, ale bohužiaľ musím oznámiť, že odteraz nemáme tlmočenie, tak ak chce komisia vystúpiť, tak jedine po anglicky. Just a, uh, a final word. I would just like to come back on some of the questions. Um, firstly, uh, a number of points have been raised in relation to the relationship between Euro 2020 and cohesion policy. Of, of course, there's no